Okay, colleagues, we are few... Kolegyne a kolegovia, nie je nás veľa, ale ide o kvalitu, nie o kvantitu. Takže si myslím, že by sme mali začať. Pondelok popoludní je vždy e, zložitý, cestuje sa, je to pondelok a e, tento pondelok je ešte zložitejší než e, iné pondelky a máme veľmi intenzívny program dnes popoludní, takže myslím, že by sme mali začať. Takže jednak prijatie programu rokovania. Môžeme prijať program tak, ako ho máme. Nemáte návrhy na žiadne zmeny? Dobre, ďakujem vám. Potom oznámenia predsedajúcej. Nemám v tejto chvíli iné oznámenia. Toto je naše posledné zasadnutie pred letom. To je to jediné oznámenie, takže vám chcem eh, zaželať eh, príjemné eh, leto. Samozrejme, E, zajtra e, o 6.30 e, sa budeme tomu venovať, takže tam bude viac času a tí ostatní, ktorí prídu neskôr, s tým budú oboznámení. Potom 3, no, bod 3 prijatie zápisnice 23. 4. mája. Ak máte nejaké pripomienky, dajte vedieť sekretariátu pred koncom zasadnutia. Ak nebudú pripomienky, bude to prijaté bod 4 to e, takisto platí pre zápisnicu e, koordinátor z 25. júna. E, ak máte pripomienky, opäť adresujte sekretariátu. Ak nemáte, tak ho budeme prijať, považovať za prijaté. Bod 5. Oznámenie komisie. Neviem, či pani Penigen je tu a generálny riaditeľ. Takže máte nejaké oznámenia, Katrin? Nemáme žiadne oznámenia e, zo strany DEV, e, ale e, pokiaľ ide o ECO, možno nám povedia kolegovia. Dobre, a Môžem vám poďakovať za prácu, ktorú ste vykonali za všetky tie roky, lebo toto je vaše posledné stretnutie. Takže ešte raz vďaka za všetko, čo ste urobili a e, vy odchádzate do zámoria, e, do novej pracovnej pozície, takže vám želám veľa šťastia a ďakujem ešte raz. A teraz e, bod 6, to je dôležité oznámenie komisie o partnerstve s tretími krajinami v rámci Európskej agendy o migrácii nové politiky komisie, ktoré sa zaoberajú migračnou krízou z dlhodobého hľadiska, to znamená nie e, z hľadiska tej bezprostrednej e, krízy v Sýrii, takže sa budeme zaoberať tým, ako to riešiť e, v dlhodobej perspektíve. Ide tu najmä o spoluprácu s africkými krajinami, aby sa riešili otázky migrácie a som rád, že tu s nami pán Stefano Manserisi z eh, DG, eh, z, z generálneho riaditeľstva eh, pre migráciu, takže on už tu bol na dvoch vypočutiach, veľmi dobre pozná problematiku. Komisia prijala nové oznámenie 7. júna a ústredným bodom je v podstate vytváranie takých migračných blokov Senegal, Mali, Niger, Mali, e, Etiópia to je ten prvý blok e, krajín, ale e, treba si ujasniť, čo tieto migračné kompakty alebo bloky znamenajú. Tu sa hovorí o zdrojoch, o jednej miliarde eur ako ďalších zdrojoch, takže 500 miliónov z EDF chce komisia mobilizovať členské štáty by mali e, doplniť e, financovanie. Na e, plenárnom zasadnutí sa o tom debatovalo s Federikou Mogherini, ale členské štáty preukázali určitú skepsu, pokiaľ ide o doplnkové financovanie z ich strany. Takže otázka, ktorá sa týka peňazí od komisie, potom otázka toho, odkiaľ tie peniaze budú, či to bude z fondov pre dlhodobú rozvojovú pomoc, a potom e, prípadné e, podmienečné faktory kondicionality. Tu to máme skôr obsiahnuté v záveroch rady, to znamená otázka, či sú krajiny pripravené e, prijať utečencov, z akých podmienok, to, to si treba objasniť, takže na to treba vrhnúť určité svetlo. A a samozrejme cieľom rozvojových politík, e, tak ako je to definované v zmluve, je znížiť chudobu v mnohých krajinách. E, takže myslím si, že e, hlavne pôjde o to, ako bude fungovať tento systém blokov a aký bude ďalší krok. A potom ešte pracujem na spoločnej správe s výborom pre zahraničné veci Takisto e, sa to týka riešenia migračnej e, krízy a utečenskej krízy, e, takisto v spojitosti s EAS, otázky migrácie. Máme tam pani Diatimeva ako spolu spravodajkyňu a v septembri prebehne prvá výmena názorov. Takže pán generálny riaditeľ, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Som veľmi rád, že tu môžem byť. Ja som vždy pripravený E, podeliť sa o informácie s vami o tom, čo robíme e, v rámci e, medziinstitucionálneho dialogu. Toto nie je jednoduchá chvíľa, takže treba preukázať schopnosť spolupracovať. Je to oznámenie zo 7. júna a je to určite nový krok alebo pokus vytvoriť novú paradigmu, ale nie je to úplne nová vec, pretože je tu prepojenie medzi migráciou a e, rozvojom a to už platí aspoň rok a ide o to, že e, migrácia súvisí s chudobou, ale takisto dnes už aj so zmenami klímy. Takže to nie je nový fenomén a ani tie e, krízy nie sú nové. Však si pamätáme, čo sa stalo na Balkáne v 90. rokoch e, a takisto e, v roku 2000 tam bol veľký tlak na Španielsko z hľadiska migrácie, takže nie je to úplne nové a my vychádzame e, zo štruktúrálneho fenoménu z kríz a aj v minulosti sme reagovali v rámci určitých e, procesov. Migrácia a e, zamestnanosť, napríklad to je ten prvý e, pilier, pokiaľ ide o Afriku a takisto Samozrejme, že prepojenie migrácie a rozvoja to nie je jednoduché. Dlho sa o tom debatovalo napríklad z hľadiska úniku mozgov a podobne. Potom tu aj bola otázka ako e, povedzme vyťažiť z migrácie aj niečo pozitívne z hľadiska rozvoja. Takže e, tie fakty možno nie sú až tak nové, ale e, tá, to meradlo je už iné a vyžaduje si, aby sme sa tomu prispôsobili, pokiaľ ide o nástroje a potom je tu ešte aj otázka vzorcov migrácie. Nejde len o počet ľudí, ktorí sú vysídlení alebo ktorí musia odísť, 65 miliónov na svete podľa odhadov, ale podľa Svetovej banky 120 miliónov ľudí je e, e, na pohybe e, aj v rámci juhu, nielen z juhu na sever. Takže aj podľa svojich e, predchádzajúcich skúseností e, viem, že sa treba zaoberať aj mobilitou, nie len migráciou. E, takže nie sú to už len tie tradičné faktory, ktoré ľudí vedú k migrácii, ale aj možnosť vôbec pohybovať sa. A potom tu máme ešte bod, bod 3, pokiaľ E, si spomínate na NDG, tak tam sa e, nehovorilo o migrácii, ale v SDG áno. A to s cieľom podčiarknúť e, nie len tie faktory, ktoré vedú k migrácii a k mobilite, ale aj aj, hovorí sa tam aj o tých nových cieľoch pre rozvoj, ktoré sú oveľa inkluzívnejšie Takže mobilita a migrácia sú e, v e, agende 2030 pre e, udržateľný rozvoj lepšie uchopené, tak aby nikoho nevynechávali. Takže ide o to, aby sme sa týmito vecami zaoberali proporcionálne z hľadiska rozvojových politík a Chcem ešte povedať, že to, čo robíme, samozrejme súvisí s krízou, ale nie je to naša reakcia na krízu, pretože e, my e, ako komisia sa snažíme sledovať rôzne línie e, intervencií, opatrení, jednak krátkodobé ciele, to znamená zachrániť životy. To znamená, e, že v prvom rade ide o to znížiť riziko úmrtí, ktorému sú vlastne vystavení e, takmer e, všetci, napríklad tá východná trasa, Egejské more, Turecko. Takže v prvom rade treba urobiť všetko preto, aby sa zachránili životy. Z dlhodobejšej perspektívy treba vytvoriť lepšiu synergiu medzi rozvojovou politikou a rôznymi intervenciami, tak aby jednoducho o ľudí bolo lepšie e, postarané a aby nevnímali e, odchod zo svojej krajiny ako jedinú alternatívu e, vzhľadom na nedostupnosť zdrojov zamestnania alebo dôsledky zmien klímy. Takže to, je, to sú tie krátkodobé. Znamená to zachrániť životy a tým sa dostávame k prvému pilieru e, toho kompaktu, to znamená e, zistiť, čo pomôže partnerským krajinám, aby vedeli riadiť migračné e, toky. My samozrejme im môžeme pomôcť aj pri riadení hraníc a pri budovaní štátu, ktorý je dôveryhodný a právneho štátu, ale kľúčové je riadenie migračných tokov. E, tie totiž nemožno jednoducho zastaviť, Možne, môžeme ich len riadiť a to tak, aby sme ich lepšie e, chápali, aby sme chápali lepšie životné podmienky a e, príležitosti, tak, aby tie orgány, právne orgány vedeli vykonávať a presadzovať právo a aby e, migranti sa nedostali e, do rúk e, pašerákov. To znamená, aby sa otvorili skôr právne cesty pre migráciu. To znamená, treba uvažovať o tom, ako zvýšiť atraktívnosť a dostupnosť právnych prostriedkov pre migráciu. Takže tie e, orgány, e, ktoré, e, príslušné orgány v našich partnerských štátoch nemôžeme vnímať ako niečo, čo by nesúviselo alebo nebolo prepojené s migráciou. Potom je tu otázka ľudí, ktorí sa vrátili alebo ktorí boli vrátení podľa, práv, podľa európskych právnych predpisov. Niektorí migranti musia byť navrátení podľa platných právnych eh, predpisov a eh, pri rešpektovaní eh, základných ľudských práv, ale keď už sa ocitnú späť vo svojej krajine títo ľudia, čo potom? Ja som pracoval v oblasti vnútorných záležitostí, takže viem, o čo ide. Oni samozrejme vedia, čo sa stane, ak sa vrátia. Vrátia sa prakticky do vzduchoprázdna veľmi často práve e, pokiaľ ide o to rodinné zázemie alebo sociálne zázemie. A, potom ide aj o otázku peňazí, ktoré posielajú do svojej krajiny. E, je tu teda otázka, ako ich znova integrovať do svojich pôvodných komunít a potom ide aj o to, ako pomôcť partnerským krajinám a e, ako e, uľahčiť e, opätovnú integráciu, napríklad e, pomocou rôznych vzdelávacích aktivít a podobne. Takže toto je náš vnútorný nástroj, vychádza to z právnych predpisov Európskej únie. Nemožno jednoducho sa tváriť, že nevieme, e, čo sa s týmito ľuďmi stane po návrate, pretože s veľkou pravdepodobnosťou, ak im nepomôžeme, tak e, sa opäť dostanú do rúk e, pašerákov. A okrem toho, v mnohých partnerských krajinách treba pomôcť tým ľuďom, ktorí sa dali na pohyb v dôsledku zmien klímy alebo nestability alebo napríklad v dôsledku opatrení eh, orgánov eh, týchto eh, krajín. A tu ide napríklad o tých, ktorí sa sústredili napríklad v Nigére a je čoraz väčší počet ľudí, ktorí sú jednoducho niekde, napríklad Niger, Etiópia a Samozrejme, e, v východnom Sudáne, v Somálsku boli veľké utečenské tábory, takže treba pracovať s partnerskými krajinami pri e, pomoci tých, týmto ľuďom e, s cieľom integrovať ich alebo umožniť im návrat domov, napríklad s pomocou UNHCR, ale opäť pri dodržiavaní základných ľudských práv. My sme takisto e, podporili e, prijatie a i implementáciu e, zákona, azylového zákona v Maroku, ktorý sa veľmi blíži našim zákonom. To znamená, že ľudia, ktorí majú určitú formu ochrany, majú aj prístup na pracovný trh. Takže toto sú, povedzme, tie krátkodobé opatrenia. Potom, samozrejme, je tu ešte e, opatrenie, ktoré je viac kolektívnej povahy, to znamená mm, umožniť bezpečnosť v určitých oblastiach e, CBSD. To ale nie je na programu e, dňa, to znamená, ide o to, aby orgány príslušných krajín boli schopné riešiť teroristické e, e, nebezpečenstvo. Takže toľko k tým krátkodobým e, cieľom, ale samozrejme nie je to všetko a, a, a najmä v Afrike bude potrebná pomerne zásadná zmena, pretože tento trend má štruktúrálnu povahu, je tam E, demografická priepas, ktorá sa bude ešte rozširovať napríklad v subsaharskej e, Afrike. Takže e, ide aj o narastajúce dôsledky zmien klímy, zvyšuje to nestabilitu. Títo ľudia jednoducho hľadajú lepšie životné podmienky, pracovné príležitosti, to je pochopiteľné. A preto je potrebné riešiť aj dlhodobé otázky a tie e, nesúvisia len s tými základnými e, príčinami, tie sú štruktúrálnej povahy, takže nejde len o to, aby sme riešili príčiny, ale aj o to, aby sme vytvorili viac príležitostí. A to treba prepojiť s ďalšími právnymi možnosťami na vstup do Európskej únie. Takže pokiaľ ide o dlhodobý plán, e, tam sa zameriavame na e, tie ciele, ako je mládež, lebo to je budúcnosťou Afriky. A tiež chceme vytvoriť jeden koncentrovaný cieľ a síce podporu zamestnanosti, respektíve vytváranie pracovných miest. Toľko teda dlhodobá iniciatíva. E, chceme teraz sa prejednať podrobne ďalšie kroky, aby sme boli čo najbližšie k agende z Addis Abeby, teda investície, vytvorenie pracovných miest, podpora mládeže, aby sme poskytli výhľadky do budúcnosti týmto ľuďom, aby mohli ostať vo svojich krajinách pôvodu, aby necítili potrebu emigrovať. Toľko teda politické orientovanie. Prostriedky, ktoré mobilizujeme, sú eh, dvojakého charakteru z krátkodobého hľadiska chceme využiť eh, trastový fond, teda aspoň čiastočne, a to súvisí s týmito krátkodobými opatreniami a tiež navrhujeme môžeme napokon navrhnúť, zmobilizovať pol miliardy eur z rezervy eh, Európskeho rozvojového fondu, aby sme mohli podporovať tieto operácie v piatich krajinách, ktoré boli pomenované ako prioritné krajiny a potom budú nasledovať ďalšie Mm, pretože cieľom je e, vytvoriť základnú dynamiku a potom sa k tomu pridajú ďalšie. Podľa čísel vidíme, že podobná situácia aj v iných, členských, aj v iných krajinách. To, či členské štáty tento záväzok splnia, to je ešte otázne. E, ide o európsku prioritu, preto by malo byť jasné, že si to bude vyžadovať a mobilizáciu prostriedkov členských štátov. Neviem, či sa nám podarí ich zmobilizovať, poukazujeme na to však pri každej príležitosti. V týchto piatich krajinách aj v ďalších pravdepodobne neskôr budeme musieť eh, pomôcť posilniť agendu spoločného plnenia, mm, pretože viacero našich členských štátov je už aktívnych. To, čo sa odsúhlasilo, neplatí len pre eh, európske inštitúcie, platí to pre nás všetkých. Preto, ak členské štáty nebudú schopné vyčleniť nové prostriedky do trastového fondu, doteraz tak neurobili, No, mimochodom, eh, už ani samotný eh, trastový fond a eh, existencia nie je nejakým vynikajúcim výsledkom. V každom prípade musíme koncentrovať naše kroky priamo v teréne, aby sme boli čo najefektívnejší. Čo sa týka dlhodobého hľadiska, keďže hlavným cieľom je podpora investícií, cieľom vytvárať pracovné miesta, chceme vytvoriť taký nástroj, ktorý vychádzajú z doterajších skúseností, najmä v rámci nástroja blendingu v infraštruktúre, v investíciách, v energetike a tak ďalej. Chceme vytvoriť nástroj, ktorý bude inšpirovaný fondom FC, aj keď bude podstatne odlišný, a ktorý dokáže doplniť celú škálu už existujúcich služieb, napríklad k zárukám úverho krytia, aby vznikli ďalšie verejné a súkromné investície, ktoré by sa inak zmobilizovať nepodarilo. Tiež je tu návrh, e, zrejme legislatívny návrh, e, ktorý sa očakáva, aby sa začalo hovoriť o tom, ako by sa to v praxi mohlo poňať. A bude si to vyžadovať spoluprácu rôznych aktérov, okrem iného Európskej investičnej banky. O to už rada požiadala. Chceme však vytvoriť synergie, chceme teda získať dostatočnú podporu aby to bolo tiež dostatočne finančne kryté. Teraz musíme preskúmať, aké možnosti máme z nástroja blendingu zhruba 1,6 miliardy na túto podporu investícií. To sa potom doplní ďalšími 400 miliónmi a to by potom mali doplniť ešte členské štáty zhruba v rovnakej výške. Teda postupujeme podľa uh, už dobre známeho vzorca. My poskytíme prostriedky a očakávame to isté od členských štátov. Teda v rámci blendingu očakávame zhruba 10-násobné navýšenie a z našich dokumentov e, vidíte, že ak sa skombinuje e, finančný nástroj blendingu spolu s e, príspevkom členských štátov, potom sa to celkové môže ešte z 10 násobiť. Na tomto teda pracujeme, o to sa budeme snažiť v rámci plnenia tejto stratégie. Ešte posledná poznámka. Tu sa nereaguje len na krízu spred niekoľkých dní. Chceme, aby to bolo predmetom európskeho konsenzu. Malo by to byť teda zakotvené v rozovej politike. Nepostupujeme nejako inak. Sme presvedčení, že si to vyžaduje naplnenie našej rozvojovej politiky tak, aby sme dokázali riešiť otázky migrácie v rámci rozvojových eh, cieľov milénia o mnoho efektívnejšie, o mnoho otvorenejšie než v minulosti. A tiež, aby sme si overili aj nástroje, ktoré sa využívajú. Nechceme teda konať len vzhľadom na krátkodobé hľadisko, Práve naopak. Chceme sa utvrdiť v tom, že naša logika je správna a že aj náš prístup a kroky sú potom správne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte stále mi tu trochu chýba, čo presne konkrétne to bude znamenať, aké zmeny nám to prinesie. Možno sa to ukáže, keď kolegovia budú klásť otázky. Pán Neuser najskôr potom pán Deva, Norbert a potom pani Hojbuch. Ďakujem za e, toto priblíženie oznámenia. Isté, že je tu mnoho otázok, najmä to, či budú k dispozícii prostriedky z rozpočtu nejaké navyše. Už trochu strácame prehľad o tom, na čo, odkiaľ sa presúvajú prostriedky aké synergické efekty by sa mali dosiahnuť. Ja osobne musím povedať, že to vôbec podobne nie je konkrétne. Hovorili ste o krátkodobých cieľoch, napríklad základ ľudských životov. Myslím, že to už robíme v Stredozemnom mori, v Egejskom mori, ale nemôžeme to dosiahnuť v tých oblastiach, kde e, ľudia utekajú e, zo svojich miest bydliska k pobrežiu Líbie, respektíve pobrežiu Sredozemného mora. Ako teda môžeme zachraňovať ľudí na úteku, na nebezpečných trasách v Sahare z Eritrej, z Etiópie, cez Žudný Sudán a tak ďalej. Či máme nejaké konkrétne predstavy, ako by sme tam mohli zachrániť ľudské životy. A ďalej, migračné toky, tie by sa mali manažovať. Ja pod tým chápem len to, že existujú už hraničné kontroly, že by sa zrejme ľudia zastavili na hraniciach a to by ešte vyhrotilo situáciu v daných krajinách. Teda chcem sa opýtať, či chcete pracovať aj s partnerskými krajinami, aby títo ľudia mali možnosť ostať aj v krajinách blízko ich aktuálneho bydliska. Ak teda chceme hľadať alternatívy, ktoré môžeme potom týmto ľuďom ponúknuť, aby neboli nútení utekať, musíme si uvedomiť, že ak niekto utečie do susednej krajiny, síce bude dočasne v bezpečí, ale mnohí z nich chcú ešte ďalšie výhľadky do budúcna. Hovorili ste o krajinách ako Niger a Etiópia, Hovorili ste, že je tam problém, e, ktorý veľmi dobre poznáme, že už tak tak v chudobných krajinách e, e, sa hromadia ďalšie veľké množstva ľudí. Odhaduje sa, že každý týždeň prichádza do Etiópie zhruba tisíc utečencov. To spôsobuje veľké tlaky na túto krajinu. Okrem iného je krajina vystavená aj extrémnym suchám, ktorými je postihnutý viac ako 10 miliónov ľudí. Toľko teda ku krátkodobým cieľom. Čo sa týka dlhodobých cieľov, to môžem podporiť to, čo ste uviedli, že reálnym cieľom by malo byť poskytnutie dobrých výhľadov do budúcna pre mladých ľudí. Ja však trošku strácam už nádej. V mnohých členských štátoch v Európskej únie máme vysokú nezamestnanosť mladých, máme program, ktorý je krytý 6 miliardami, aby sme poskytli záruku zamestnanie mladým ľuďom. Chceme im pomôcť, ale čísla, ktoré vidíme v Španielsku, v Grécku, a v iných krajinách sú naďalej také, že aj z týchto krajín sa ľudia, mladí ľudia presúvajú e, do Holandska, do Nemecka, pretože tam dúfajú, že si nájdu prácu. Keď sa nám to nedarí dostať pod kontrolu v Európe, ako prosím to chceme dosiahnuť mimo Európy, aby sme týmto mladým ľuďom poskytli nejakú výhľadku do budúcna. Myslíte si, že my ako Európska únia dokážeme vytvárať pracovné miesta? Podľa mňa môžeme len primeť um, tamojšie vlády, podporiť tamojšie vlády, aby lepšie um, vytvárali priaznivé investičné prostredie a podmienky na vytváranie pracovných miest v tamojších krajinách. Teda podľa mňa eh, je to veľmi optimistický prístup. Ak by ste nám mohli poskytnúť niekoľko konkrétnejších príkladov, za to by sme vám boli vďační ak by sme teda mali nejaké príklady o tom, čo sa nám už podarilo spolu s tamošimi vládami vytvoriť pracovné miesta, mm, podľa mňa by to pôsobilo presvedčivejšie, takéto konkrétne príklady. Thank you. and then Maria Hojbuch. Pán Deva a potom pani Hojbuch. Ďakujem. Utečenecká kríza je dôkazom zlyhaného rozvoja. Ak tieto krajiny hm, by boli rozvinuté, bol by tam mier a ak by tam bol mier, tak by nebola eh, utečenecká kríza. To, že tam mier nie je, že sú to zrentilné krajiny a že im medzinárodné spoločenstvo nejako nepomáha, znamená, že tu máme dočinenia s obeťami zlyhaného medzinárodného poriadku. Európska únia bude e, čoraz väčším príjemcom takýchto živých dôkazov zlyhaného medzinárodného poriadku. A ja to pripisujem OSN. OSN neurobila absolútne nič v posledných 5-6 rokoch. Ba možno 10 rokoch. Viem, že teraz nie je vhodná chvíľa o tom hovoriť, pretože pán Blair už bol odsúdený na celom svete eh, za jeho krok, ale jeho vojenský eh, zásah bol postavený na logike, že pomôžeme eh, tamojšej krajine postaviť sa na nohy a zbaviť sa zlých lídrov. Takáto bola logika, takáto bola zodpovednosť chrániť tedy a tá vytvorila E, celú myšlienku humanitárneho zásahu a teraz sa to úplne zmietlo zo stola. Nás sa, ne, ne, ne, nás sa to netýka, nech sa uh, kľudne všetci vyhodia do povetria a potom nech kľudne prídu všetci utečenci sem k nám. Buď to budeme musieť prehodnotiť, teda celú túto otázku, zásahov a taktiež povinnosti chrániť, alebo budeme len zhrození, postavíme obrovský múr, pevnú hranicu a povieme im, že nás nezaujíma, čo sa deje za touto hranicou. Existujú krajiny, ktoré z historického hľadiska to robia už celé roky. Nebudem tu konkrétne menovať žiadne krajiny, teda máme niekoľko možností na výber, ale v každom prípade nemôžeme naďalej tolerovať e, dôsledky takéhoto zlyhania, zlyhania iných, e, nie nášho zlyhania. A potom žiadať, aby za to znašili finančné následky naši danevníci. Napríklad, pozrime sa na to, čo sa deje v Sýrii. Ak by sa to udialo v Egypte, bolo by 20 miliónov utečencov, ktorí by prišli do Európy a robíme, prosím, niečo, čokoľvek, aby sme čo i len pochopili možné dôsledky. Nerobíme. Len vyčkávame. A nerobíme nič. Ak 20 miliónov egyptianov začne sa valí do Európy, čo s tým urobíme? Now, The next big issue is Africa. Ďalšia veľká téma je Afrika. Afrika rastie a bude onedlho ekonomickým obrom. A zároveň sú tam však krajiny, ktoré nefungujú. A to, či máme možnosti tom AKT a rôznymi inými nástrojmi, ktoré udržujeme už 25 rokov, zaistiť, aby naše partnery boli rovnako mm, prosperujúci, aby sa im rovnako darilo ako nám, aby neprichádzali sem. To, či sa nám to naozaj podarí, v v praxi je otázne. A preto trošku si musím prihať svoju vlastnú polievočku. Stefano a ja e, sme predložili návrh prerozdelenia rozových fondov tak, aby sme vyčlenili 60 miliard a potom 200 či možno 300 miliard eur, ktoré sa budú môcť investovať v Afrike a v iných regiónoch sveta, aby sme naozaj dokázali vytvoriť pracovné miesta, podporovali podnikanie a tak ďalej. A čo sa týka dobrého gazdovania, ja už mám naozaj plné zuby toho, že nikto zatiaľ v parlamente nepochopil, že podpora rozvoja je pozitívna pre všetky strany. Neznamená to, že my len rozdávame peniaze a núkame im iným. Takto sa to popisuje zvonku. Ale v skutočnosti je to situácia, ktorá je prospešná pre všetky strany. Keď podporíme tieto krajiny, získame tým obchodné možnosti a znamená to, že tým získajú všetci. Ale táto logika sa nikdy nepresadila ani v našom výbore a v dôsledku toho mnohí vo výbore pre obchod teraz eh, podporujú obchod, ktorý údajne má urýchliť rozvoj, aj keď v skutočnosti vedia v podstate jedno veľké guľavé o rozvoji. So as long as we allow aid for trade and trade, which is the first engine my vieme, že obchod je hnacou silou rozvoja a ako je možné, že pripustíme, aby to spravoval iný výbor a nie my. Podľa mňa to ani zďaleka nevešte nič dobré. Teda otázka znie, ako sa k tomu postavíme. Máme veľmi dobrý príklad o tom, čo nefunguje, ale čo s tým urobíme? Prvá vec podľa mňa by mala byť, aby naša predsednička oslovila konferenciu predsedov a povedala im, že Teraz je situácia natoľko vážna, že my prevezmeme program Aid for Trade eh, a tiež eh, obchod na podporu rozvoja. Oni môžu mať pod kontrolou obchod s ostatnými krajinami, ale my budeme mať pod kontrolou obchod s rozvojovými krajinami. Budeme uplatňovať obchodnú politiku, Poskytovanie rozvojových prostriedkov, ale bude to na základe holistického prístupu. Inak e, sa totiž celé rozpadne, takisto ako sa rozpadáva aj celý zvyšok mm. EÚ. Ďakujeme pekne, Nirš. Teraz Maria Hojbuch, potom pán Alio. Ďakujem. Ďakujem za vaše e, vystúpenie. V zásade rozvojová politika sa venuje boju proti chudobe a nie medzinárodnému riadeniu migrácie. A keď sa hovorí o príčinách e, migrácie a ostraňovaní príčiny, je to dlhodobý proces. Vy ste spomenuli nezamestnanosť, proti nej sa musí bojovať, e, ďalej príčiny úteku. To je systémový problém, ale ak neustále zriadujeme nové fondy, presúvame prostriedky, vytvárame rôzne flexibilné nástroje, má to za následok e, dosť nezbovodný prístup k rozvojovým prostriedkom. Neviem, či to plní naše ciele, ak takéto dlhodobé projekty naozaj chceme naplniť v praxi. Ďalej, priama podmienenosť podľa mňa už bola prekonaná aj v teórii, aj v praxi. V podstate to nie je v súlade e, s princípom e, efektívnosti rozvoju pomoci. Ak totiž na všetko naviažeme podmienky a kto si to napokon osvojí, toto podľa mňa sa nedá zosúľadiť. Ďalšia poznámka, kontrola parlamentu e, nad týmito prostriedkami. dohody, ako napríklad dohoda s Tureckom. To sú dohody, ktoré e, sú mimo e, riadneho rozpočtového konania. No a tým pádom to nie je pod kontrolou parlamentu. Ale takéto dohody samozrejme môžu prísť na núdzovej situácii. Ale ako ste povedali, toto nejde o nejakú núzovú situáciu, len sa tým v podstate núdzová situácia privodí, pretože to má potom vplyv na iné oblasti. No ale pokiaľ takéto dohody sa stanú normálnym postupom, tak potrebujeme tomu prispôsobiť aj rozpočtové postupy, aby parlament mal nad tým všetkým aj dohľad. Norman Neuser o tom hovoril. My v podstate potom nevieme, čo sa s tým peniazmi nakoniec stane. No a na záver, prístup založený na ľudských práv v styku s tretimi krajinami, e, ten existuje a vy ste hovorili o ľuďoch, ktorí sa nachádzajú u nás neregulárne a musia byť teda navrátení. Pokiaľ toto navrátenie prebehne rýchlo, tak nie vždy je isté, že bude zachovaná dôstojnosť týchto osôb. No a bezpečnosť a dôstojnosť by mala byť zachovaná v tých krajinách, kam sú títo ľudia odsunutí a tam to nemôžeme zaručiť. Samozrejme, čo sa týka tých e, legálnych ciest do Európskej únie, tam ešte sa toho musí veľa urobiť, ešte e, to nedosačujúce. Ďakujem, pán Alio. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto informácie. Ja by som mal niekoľko poznámok k samotnej podstate. Podobne ako pán Deva, aj ja si myslím, že sa neustále venujeme dôsledkom a nie príčinám nedostatku svetového poriadku. Všetky tieto formy, ktoré s tým súvisia, všetky tieto nástroje, E, na podporu akej politiky, prosím, e, ak je e, cieľom napravanie poriadku na Blízkom východe alebo chudoba v Afrike, odkedy, prosím, už prostriedky z rozvojových fondov skutočne nepokrývajú potreby na rozvoj v týchto chudobných krajinách. To je predsa už 40 rokov, čo sa tieto peniaze posúvajú týmto krajinám a strácajú sa vo vreckách eh, diktátorov tamojších, eh, ktorí sú pri moci. Toto nezohľadňuje ani politický pluralizmus, eh, ani princípy demokratickej podoby striedania moci či v súdnictve. Pred niekoľkými dňami sa hovorilo o Kongu Brazovil neustále vidíme, že sa vracajú k moci tí istí, e, pričom vieme, že voľby boli zmanipulované, Európska únia sa len prizerá nečine a pritom krajina e, sa e, zmieta v chudobe, násilnostiach, školy tam takmer nie sú, školská dochádzka je mizivá, taktiež si zdravotnej starostlivosti je vo veľmi zlom stave. Tieto prostriedky, e, prosím, sa úplne stratili. E, všetci e, títo ľudia, ktorí si to môžu dovoliť, prichádzajú liečiť sa k nám a ak by sa tieto prostriedky využili náležite, tak by sa mohli nechať liečiť sami vo svojej krajine. Čo sa týka rozvojovej politiky, podľa mňa je to politika, ktorá sa týka rovnováhy. Migrácia vždy existovala, vždy bude existovať my však musíme zaistiť, aby naše kroky nespôsobovali tento neporiadok. Je mi ľúto, ale v Líbii, ja tu zastupujem Francúzsko, ale musím povedať, že Francúzsko nesie svoju zodpovednosť. Nikto sa to neodváži povedať. Ak by totiž nebolo zásahu v Líbii, tak by dnes nebola krajina v takomto stave. Nikto si to však netrúfne povedať. A ďalej, áno, tvrdí sa, že sa musel zastaviť Kadafi, ale vychádzalo sa z kritérií ľudských práv a pritom, e, keď e, sa budeme tak rigorózne držať e, ľudských práv, tak môžeme prestať obchodovať s troma štvrtinami krajín celého sveta, s Čínou a s rôznymi inými veľkými krajinami. Teda rozvojová politika sa musí držať rozvoja. Čo sa týka podmienok, podľa mňa je celkom pochopiteľné, že sa naviaže poskytovanie pomoci na rozvoj e, na konkrétne podmienky, na konkrétne ciele, ktoré sa musia splniť. Inak totiž e, je to e, predsa zbytočný proces. Všetko, čo sa poskytne z hľadiska prostriedkov, sa stratí a nikdy sa to neobjaví tam, kde má. Objaví sa to na tajných bankových účtoch politických predstaviteľov krajín. Čo sa týka kondicionality z hľadiska ich spravovania krajiny, a práve tu by mala Európa veľmi konkrétne stanoviť e, využitie svojich prostriedkov, ktoré sa poskytujú. E, čo sa týka e, pôsobenia veľkých priemyselných firiem v týchto regiónoch sveta, tie by podľa mňa mali znášať aj finančné náklady. Prečo stále sa to musí platiť bežný daňový poplatník? Ehm, veľké firmy v oblasti telekomunikácií, priemyslu môžu tiež podporovať rozvoj krajín, s ktorými obchodujú, z ktorých eh, sa obohacujú. A toto všetko súvisí s neprávosťou, s nerovnosťou, ktorú všetci vidia, na ktorú všetci poukazujú, ale nikto eh, to nedokáže spochybniť, nikto sa neodváži. Myslím si, eh, že ak by to takáto odvaha bola, tak by tu situácia bola o mnoho iná. Keď sa pozrieme na Egypt či na celý Magreb, ak zajtra situácia sa vyhročí, bude tu 10 miliónov ľudí odrazu zo dňa na deň. Isté, že je jasné, že eh, toto je problém, ktorý je globálny, eh, ktorý je samozrejme veľmi vážny eh, v mnohých regiónoch sveta. Zúri vojna. V každom prípade Európska únia a jednotlivé členské štáty vo svojej rozvojovej politike sa musia držať istých hodnôt, ale aj istých obmedzení a toho sa musí držať definitívne a konsekventne. Inak e, sa budeme každý rok e, venovať tým istým problémom tu vo výbore pre rozvoj, bez toho, aby sme mali akýkoľvek e, návrh nejakého riešenia. Ďakujem. A teraz už za každú politickú skupinu hovoril jeden človek. No a teraz ďalší rečníci, prosím, obezme sa všetci na dve minúty. Eli Schlein, Heide Hautala potom Dorian Frunzulika, Judith Sargentini a Patricia Toyer. Takže prvá Eli. Thanks. Um, we had... Ďakujem. Pred pár týždňami sme mali šancu diskutovať už o tejto téme. No ako som vtedy povedala, tak samozrejme je dobre dôležité mať dobrý investičný plán pre Afriku, a je dobré mať e, s nimi e, dobré politické partnerstvo, ale keď sa čítam oznámenie komisie, tak mám dojem, že sa sústreduje skôr na návraty, správanie hraníc a budovanie kapacít. Je tu jasná kondicionalita a text hovorí, že aby komisia splnila svoje záväzky, musí zaručiť implementáciu všetkých projektov, tak aby v týchto krajinách mali pozitívny dopad na migračné toky. A mnohí kolegovia už o tom hovorili, že článok 288 Lisabonskej zmluvy jas, hovorí jasným jazykom, hovorí, že politika Európskej únie v oblasti rozvojovej spolupráce má za hlavný cieľ E, znižovanie miery chudoby a z dlhodobého hľadiska jej úplné odstránenie. V podstate tu hovoríme o našej politike v oblasti humanitárnej pomoci. Ja sa obávam, že akákoľvek prioritizácia našej politiky a pomoci v tejto oblasti môže potom mať negatívny dopad na tieto ciele e, znižovanie miery chudoby aj odstraňovania, a taktiež odstraňovania hlavných príčin migrácie. Správanie hraníc neprináša ani nové príležitosti, ani nezmenšuje rozdiely. A komisia správne hovorí o tom, že našim pr- prvým cieľom by malo byť zachraňovať životy. Avšak, bohužiaľ, o tomto už nehovorí rozhodnutie rady spred dvoch týždňov, pretože tam rada uvádza ako, hlavný, ako svoj hlavný cieľ um, práve návraty a zachráňovanie životov v rámci prístupu rady nie je uvedené ako priorita v súvislosti s týmto oznámením. Čo sa týka e, finančných prostriedkov, tak OSN urobilo nedávno niekoľko záväzkov s určitými rozpočtovými e, dopadmi. Máme tam 500 e, miliónov eur navyše zo Zverneckého fondu a taktiež je tam ďalších 3,1 miliard eur, ktoré budú presunuté z iných fondov a samozrejme nikto nepochybuje o tom, že to potrebné, aby sa vytvorili nové príležitosti, avšak neviem, či najlepší spôsob je to e, presunúť z iných fondov ako EDF a e, fondu pre e, susedstvo, ktoré sú veľmi dôležité na iné projekty. No a samozrejme chce zabrať tomu, aby ľudia končili v rukách pašerak ľudských bytosti, ako povedala aj Federica Mogherini. Preto je dôležité, aby parlament bol súčasťou procesu spolurozhodovania. Musíme zaručiť najvyššiu mieru kontroly zo strany nášho parlamentu. Ináč si myslím, že to plán nemôže aj podporiť. Ďakujem Heidi Hautala. Ďakujem. Ja Mám taký dojem, že európska rozvojová politika stojí na kryžovatke. No a napriek tomu pán generál riaditeľ, že rešpektujem to, čo hovoríte o, o vašich cieľoch, o boj proti klimatickým zmenám, o poskytovaní vzdelávania, o boj proti nezamestnanosti mládeže, tak prostriedky, ktoré tu navrhujete, či už prostredníctvom rozpočtu alebo prostredníctvom nejakých zmien nástrojov, ako napríklad nástroja pre e, zručenie mieru stability, tak sa tam, tam vidím to, že sa vzdávame e, medzinárodne uznávaných princípov účinnosti pomoci a skôr nám ide o nejaké e, vyvolávaní poplachu v súvislosti s migračnými tokmi a hľadáme krátkodobé riešenia. A myslím si, že pokiaľ iba takto krátkodobo chceme čeliť výzvam, takže to nestačí. No a bohužiaľ sa mi zdá, ako keby európska rozvojová pomoc bola nejakým spôsobom zastretá rôznymi zmenami. A nede tu len o zmeny polnospodárskej politiky alebo obchodnej politiky, aby ľudia mali prístup k nejakým príležitostiam pracovným, ale aj v súvislosti s politikami boja proti ilegálnej migrácii. Hovoríme tu síce o legálnych cestách do Európskej únie, ale Hlavným našim cieľom je zastaviť nelegálnu migráciu. A hovoríme tam o tom, že krajiny by si mali pomôcť navzájom, ale v podstate ho, nám ide o to, aby sme mali väčšiu kontrolu a toto ide proti princípom rešpektovania našich partnerských krajín. Ja si myslím, že je dobré to, čo hovoril e, kolega Deva, že je dôležitá, je obchodná politika, ale všetko toto by to malo prebiehať v nejakom koherentnom rámci a nie tak, aby sa tým v podstate eliminovali dobré princípy účinnosti pomoci. No a čo sa týka finančných prostriedkov, tak tie sú využívané tak, že to nie je v súlade s európskymi unijnými zmluvami, ako povedala Eli Schlein. Ako som povedala, robím si obavy, potrebujeme diskusiu o princípoch, čo sa tu vlastne deje a myslím si, že momentálne sa neoberáme správnym smerom. Ďakujem. Pán Frunzulica. Ďakujem. Pani predsednička. Dámy a páni, ja som si vždy myslela, že výbor pre rozvoj je jedným z najdôležitejších výborov Európskeho parlamentu. A keď hovoríme o rozvoji, tak v podstate hovoríme o tom, ako mal vyzerať bežný život nielen v Európe, ale aj mimo Európu, pretože ako bolo povedané, nemôžeme si tu postaviť nejakú novú pevnosť s veľkými, s vysokými múrmi a izolovať sa. Rozvoj, ktorý má byť dosiahnutý v týchto krajinách prostredníctvom rôznych projektov, má potom viesť väčšie zamestnanosti k pracovným miestam, ale Európskej únii sa bohužiaľ nepodarilo tam nič presadiť. Napriek tomu, že sa posielame miliardy, nepodalo sa nám tam presadiť princíp, princípy e, právneho štátu, rešpektovanie, dodržiavanie ľudských práv, e, trové hospodárstvo. Nič sa nám nepodarilo z tohto. A teraz sme na križovatke. Táto migračná kríza má skutočne veľký vplyv na všetko, čo sa dohrá v Európskej únii. Vidíme, čo sa stalo. Prišiel Brexit. Briti Mnohí z nich hlasovali pre Brexit kvôli migrácii, kvôli terorizmu, ktorý prišiel s migráciou. A všetky tieto otázky musíme riešiť, pretože Európa má veľký problém. Okolo Európy je príliš veľa veľkých konfliktov. Európa by mala sa najprv snažiť upokojiť konflikty v oblasti Stredozemného mora a taktiež na východe a potom sa pokúsiť o rekonštrukciu tejto oblasti. Pretože v Afrike a na Strednom východe je mnoho mladých ľudí medzi 15 a 40 rokmi a mnohí z nich sú nezamestnaní. No a čo urobia? Pozerajú sa na Európu. Čo je najbližšie? Európa. A my nemáme žiadnu stratégiu. Diskutujeme tu o stretnutí na Malte, kde pán Juncker slúbil 1,8 miliardy africkým krajinám, aby sa popasovali s touto krízou. No a potom iní sa stiažujú, že Turecko dostane nejakých 3 až 6 miliárd a týchto ich 1 a 1,8 miliardy bolo navýšených na 62 miliard. Toto sú peniaze našich občanov a naši občania sa nás začnú pýtať, ako to, že takto jednoducho miniete všetky tieto peniaze. Tie peniaze sa rozprchnú, zmiznú v nejakých súkromných vreckách a nepovedú k nejakému rozvoju alebo podobne. V krajinách ako Líbia, Syria, e, Mali, Nigéria, Niger alebo Eritrea alebo Etiópia. Nie, nedarí sa nám. Potrebujeme novú stratégiu, ktorá by prehlbila integráciu krajín Európskej únie a musíme sa pozrieť na jednu vec. Ja som videl transparenty, kde európsky občania hovoria, Európska únia má patriť Európanom. A toto je veľmi silné posolstvo. Musíme ho vziať do úvahy. A zároveň potrebujeme rýchlu stratégiu, aby sme podporili spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a taktiež si vymysleli dobrú stratégiu pr- proti migrácii, pretože ju ešte nemáme. Takže eh, Judith Argentiny. Ďakujem. Pán Malkoviči, ja som vás počúvala a pokúšala som sa e, pochopiť, čo toto znamená pre preskúmanie oficiálnej rozvojovej pomoci. Máme tu rôzne dokumenty, regionálne, strategické dokumenty v súvislosti s rôznymi krajinami AKP dôležité, tie sme skúmali v predchádzajúcich rokoch. No a teraz tu máme návrh, také oznámenie, ktoré v podstate nie je príliš jasné, nehovorí úplne jasne o tom, čo sa deje, ale navrhuje sa tam, aby EDF bol presmerovaný. A ja by som rada, po, ja rada vedela, kedy Európsky parlament dostane konkrétne návrhy, aby sme mohli preskúmať potom EDF. A hovorím o tomto, pretože v prípade predchádzajúcich dohod, ako napríklad dohody s Tureckom, je tá dohoda napísaná tak, že parlament v podstate to vôbec nemôže preskúmať. Takže prosím, objasnite nám to. Taktiež vo svetle medzinárodných záväzkov v súvislosti s využívaním rozvoje pomoci e, na, vo výške 0,7 HDP, tak táto hranica nie je dodržiavaná skoro žiadnym členským štátom. Vidíme, že financov, miera financovania klesá a taktiež tomto návrhu, ktorý tu máme pred sebou, opäť vstupuje do hry kondicionalita. Ako dlho sme už hovorili o tom, že je treba oddeliť rozvoju pomoc, aby nebola ničím podmienená, pokiaľ to nebude mať nič spoločné s vykoranením odstranením chudoby. Takže opäť vy sa to snažíte previazať s niečím iným a vy v Európskej komisii už ste robili na viacerých postupoch. My vy nie ste generálne rediteľstvo pre domáce záležitosti. Máte články 208, článok 21 a návrhy, ktoré nám predkladáte, nerešpektujú tieto články Lisabonskej zmluvy. Ešte na záver, návraty. V oznámení nie sú žiadne návrhy v súvislosti s oficiálnymi readmisnými dohodami. Tomu by sa nevenoval náš výbor, ale výbor Líbe, ale nič také tam nie je. Takže ja to chápem tak, že sa tie návraty budú organizovať tak, alebo stimulovať tak, že v podstate e, tam budú poskytované finančné prostriedky, ktoré majú motivovať tieto osoby a budú pochádzať z oficiálnej rozvojovej pomoci. Takže prosím, my máme e, skúmať a držať dohľad nad oficiálnou rozvojou pomocou a nedarí sa nám to. Ďakujem a teraz Patricia to je. Ďakujem. Ja mám trocha iný prístup na rozdiel od kolegov, ktorí sa tu vyjadrili. E, prístup e, k preskúmaniu tohto oznámenia E, samozrejme to oznámenie by sa dalo určite zdokonaliť a popraviť tam, kde je to potrebné. Ale ja mám pozitívny prístup a to v tom zmysle, že vidíme, e, čo sa deje okolo nás a to, ako je potrebné reorientovať e, spolupráciu, rozvojovú spoluprácu, vzhľadom na to, čo sa deje dnes, bez ohľadov na to, čo je zakotvené v zmluvách a pochopiteľne e, tie otázky e, právnych predpisov a podobne, to takisto treba brať do úvahy, ale treba zohľadňovať tie konkrétne okolnosti. A mňa prekvapuje, e, že sa e, v tomto oznámení napríklad nehovorí e, dostatočne o sociálnych aspektoch a pochopiteľne treba rešpektovať všetky zmluvy, ktoré sa týkajú spolupráce a podobne, ale politika spolupráce a rozvoja doposiaľ nepriniesla žiaduce výsledky z hľadiska cieľov, ktoré sledujeme. Takže e, v prípade, e, že je potrebné túto e, politiku zmeniť, mali by sme sa o to snažiť všetci Pochopiteľne opačná situácia by bola, e, keby tie politiky e, priniesli žiadúce výsledky, nastolili demokratické režimy všade a podobne, ale to sa nestalo. Takže musíme byť schopní inovovať svoj postoj a postup. Pochopiteľne je tu otázka tých základných e, príčin. My chceme, aby migrácia bola otázkou výberu a nie nutnosti Takže treba zohľadňovať e, tie veľké výzvy, ktoré pred nami stoja a to e, aj e, vnímam pozitívne na oznámení komisie. Nož ale potom je tu otázka zdrojov, napríklad prostredníctvom nových finančných nástrojov a nie len v hotovosti. To súvisí aj s plánom Juncker a s použitím nových eh, finančných nástrojov. Myslím si, že tu treba zvýšiť eh, našu pozornosť a takisto aj kontrolu zo strany Európskeho parlamentu. Treba sa snažiť eh, koordinovať tie existujúce finančné nástroje s tie existujúce finančné nástroje s novými finančnými nástrojmi, aby to bolo všetko vhodne prepojené a mm, presné. Ďakujem. E, pani Eller, máte dve minúty maximálne. Ďakujem pekne, hovorí pán Zeller. Diskusia je teraz v dimenziách, ktorým e, podľa mňa patrí a síce nakoľko bola efektívna naša rozvojová politika v posledných rokoch a desaťročiach a ako s tým súvisia aktuálne udalosti. Ja by som bol nerad, keby sme sa brali e, cestou ilúzií. V posledných rokoch e, v Nemecku, respektíve v posledných 14 mesiacoch sme prijali v Nemecku viac ako milión utečencov a viac menej je, sa podarilo 30 tisíc z tohto milióna um, zamestnať na relatívne dobre fungujúcom pracovnom trhu, teda 30 tisíc z milióna. Teda čísla podľa mňa hovoria sami za seba. Čo sa týka oznámenia komisie, chcel by som sa opýtať na ďalšiu vec. Tvárime sa neustále, ako by sme mali dopad a možnosť vplývať na dene v týchto krajinách, ktoré sa označujú za rozvojové krajiny. Vidím, že komisia naďalej makrofinančnú pomoc chce zvyšovať to má e, podľa mňa zmysel len ak zároveň sa zaistí, respektíve sa dohodne s týmito e, štátmi, aby aj oni svoj, svoj vlastný rozpočtový základ zlepšili. Ak sa však budeme snažiť e, menové systémy v týchto krajinách podporovať makrofinančnými nástrojmi a na druhej strane neustále zisky z týchto krajín sa budú presúvať inám, tak teda sa budú presúvať do rôznych daňových rajov, e, do rôznych e, bank v tretich krajinách e, a tým sa to úplne stratí z krajiny. Tá podľa mňa makrofinančná pomoc nemá žiadny veľký zmysel. Dočítal som sa, že v súčasnosti rozvoja pomoc pre, pardon, Dea Kongo zvažuje v súvislosti s veľkými ťažobnými podnikmi, ktoré tam pôsobia, znížiť e, výrazne DPH, pretože inak tieto firmy hrozia, že stiahnu svoju činnosť týchto krajín, tak už tak či tak e, vyrabované pokladnice týchto krajín budú ešte prázdnejšie a pritom by tieto prostriedky tak nelieho potrebovali na riešenie svojich problémov. Ako teda chceme v takýchto situáciách zasiahnuť, ak sa teda poskytuje makrofinančná pomoc, že v zásade nemáme možnosť veľmi preskúmať, a ako sa k tými, s týmito prostriedkami nakladá v daných krajinách. A tiež, aby sme žiadali do týchto krajín aj úsilie zlepšiť svoje vlastné finančné štruktúry a základy, najmä čo sa týka verejných prostriedkov, príjmov z daní a tak ďalej. Inak totiž to poradne nemá veľký zmysel. Thank you. Ja mám e, takisto 1 až 2 e, body. Len e, sa chcem spýtať, kedy vlastne uvidíme ten prvý kompakt, ten prvý bod. Uh, ako bude vyzerať, odkiaľ na to vezmeme peniaze. Budú krajiny prispievať, alebo sa tá kondicionalita bude aplikovať len na tento kompakt? a máme e, tu e, investičný plán 62 e, miliárd, ale ešte stále nám chýba, chýbajú 3 miliardy. Možno by bolo lepšie, keby sme mali realistické plány, ktoré vieme splniť a keď ich splníme, až potom by sme sa mali zaoberať tými grandióznymi predstavami, ktoré veľmi pekne vyzerajú na papieri, ale v skutočnosti vlastne konkrétne nič nemenia ďakujem vám, ďakujem za všetky e, tieto podnety, vrátane tých kritických, lebo aj to je súčasťou celej hry a je to užitočné. A začnem tým, čo povedal pani Argentíny. Ja som predtým na uh, e, DG Home, ale e, predtým na uh, DG Dev a to znamená, že som sa zaobral rozvojovými e, politikami. Existuje e, e, teda určitá možnosť prepojiť si túto situáciu s tým, čo som sa naučil predtým a som schopný sa na to pozerať z oboch strán hranice, tak povediať. Ja E, sa snažím tie svoje skúsenosti s Digihom využiť e, pri riešení e, tej komplexnej povahy celej situácie. Snažím sa jednoducho vychádzať z tejto skúsenosti. A po druhé, ak je podozrenie, že by sa v rámci reál politiky jednoducho uzavreli všetky toky a stýčili múry, tak aby sa e, tí ľudia udržali vonku, tak e, toto samozrejme vôbec nie je to, čo by sme chceli povedať e, v tomto oznámení. V tomto oznámení hovoríme to, čo sme hovorili aj v prípade iných situácií, že nám ide o konsensus. Nám sa nám ide e, prosto o to, aby sme e, e, vedeli reagovať na situáciu, kedy, ktorá vôbec nie je štandardná. Ale tie naše politiky musia vychádzať z rozvojových politík. Eritrejci napríklad, Eritrejčania utekajú pred diktátorským režimom, Maličania pred chudobou, No a potom sa prevracajú lode v, pri Lampedúze alebo v Egejskom mori. E, toto je niečo, e, čo e, mnohí vnímajú ako skandalozne, ale príčiny toho, prečo tí ľudia sa tam ocitajú, každý vníma trocha ináč. E, ale na to, aby sa zlepšilo verejné povedomie a takisto e, aj z inštitucionálneho hľadiska je e, dôležité to, že nemôžeme sa tváriť, že niečo, čo je štruktúrálnej povahy a čo nadobúda dramatické rozmery a pričom ľudia prichádzajú o život, že niečo také je v plnom súlade s ODA. A my samozrejme e, nechceme e, robiť nič iného, čo by nebolo v súvade s ODA, ale e, pochopiteľne zároveň musíme postupovať tak, aby to bolo v súvade so správami OECD a DAT. Ale jednoducho všetko to, čo robíme, všetko to, čo robíme, musí e, byť e, zacielené. Ani cen z tých e, vyčlenených prostriedkov nechceme použiť na niečo iného. Zároveň máme zodpovednosť prísť s konkrétnym návrhom a musíme sa k tejto výzve postaviť čelom. Nemôžeme distribuovať peniaze fragmentovaným spôsobom, pretože to by nebolo spravodlivé E, boli e, e, krajiny, ktoré dostali peniaze a nevyužili ich správne, takže práve preto tie rozvojové politiky Európskej únie zlyhali v mnohých prípadoch. A pochopiteľne urobili sme určité chyby a niektoré polička sme si jednoducho len zaškrtli. Pochopiteľne treba vykonať určité e, zmeny, štruktúrálne zmeny, pokiaľ ide o mobilitu a e, Celý ten kontext e, sa však zmenil. Ak nezmeníme rozvojové politiky Európskej únie, hoci tie musia byť naďalej v súlade so zmluvami, a musia sa zameriavať na boj e, proti e, chudobe, tak nebudeme schopní skutočne riešiť e, tie štruktúrálne zmeny. Takže práve preto sa tie naše politiky ocitajú na kryžovatke a je to niečo, čo by sme mali robiť spoločne. Nejde tu o to, aby sa inštitúcie postavili proti sebe. Takže o to nám ide. Je to možno na prvý pohľad trocha fragmentárne, ale keď postavíme do centra e, pozornosti e, migráciu, tak e, potom treba riešiť aj otázku, či sa práva ľudí a občanov riešia správne alebo nesprávne. Je v každom prípade pomerne silný tlak na naše inštitúcie um, aby sa celá situácia nevymkla spod kontroly. Eh, určite niektoré z tých výsledkov eh, nie sú úplne uspokojivé, ale eh, musíme spolupracovať s našimi partnermi. Je to nielen náš problém, je to kolektívny problém. Keď hovoríme o kondicionalite, tak v podstate je jedna podmienenosť, jedna kondicionalita. Hovoriť spoločne, rokovať spoločne, aby sme spoločne našli riešenie. V opačnom prípade by to nebolo možné. Ja e, chcem povedať, že v e, dokumente komisie nie je nič o tom, že by niekto mal byť e, trestaný v prípade, že niektorá z krajín nesplňa určité požiadavky napríklad v oblasti ľudských práv. To platí aj pre Eritreu. My sa snažíme rozlišovať medzi ľuďmi a vládami a vždy sa chceme zameriavať na ľudí a nie na vlády, tak aby sme boli schopní riešiť chudobu. Toto je veľmi dôležitá zmena. Rozvojová politika je pod tlakom, je na kryžovatke, to je pravda, pretože sa nás občania každý deň pýtajú, čo ste urobili a čo chcete urobiť e, s tými 60 e, miliardami. Ja si myslím, že im, týmto ľuďom e, dlžíme odpoveď, pokiaľ ide o migráciu. E, my sme sa e, rozhodli e, práve riešenie chudoby koncipovať ako základnú líniu našej politiky. A treba si zároveň uvedomiť, aké sú tie základné príčiny Jednak je to štruktúrálna chudoba, zmeny klímy, e, nestabilita a podobne. A toto sa snažíme riešiť a riešime to rôznymi prostriedkami, nie len tými, o ktorých sme teraz hovorili, ale s partnermi sa musíme dohodnúť na tom, že migrácia a mobilita môže znamenať aj určité e, príležitosti. Ale to je len jeden z, jedno zo zameraní našich politík. A potom je tu otázka zdrojov. My sa e, snažíme zmobilizovať 500 e, miliónov do trastového fondu. To na teraz pri najmenšom. A e, pokiaľ ide o potrebu preskúmania tejto schémy, tak samozrejme o tom sa stále hovorí, ale E, tie peniaze potrebujeme e, nasmerovať e, tak, aby sa mohli čo najrychlejšie mobilizovať, aby naši partneri mohli prijať potrebné opatrenia. Nebudeme teda financovať napríklad návraty z fondov ODA, lebo toto je skôr interná otázka. A je tu takisto otázka tempa návratov. To, pravdu povediac, nie je veľmi rýchle Možno keby bolo rýchlejšie, vedeli by sme aj v tom smere lepšie pomôcť a možno by sa to dalo nejak stimulovať. Ale ako som povedal, nemôžeme ľudí e, posadiť do lietadla a poslať ich späť, aby sa ocitli vo vzduchoprázdnu. E, my musíme vedieť, z ktorej krajiny a z ktorej časti krajiny napríklad odišli a e, do čoho sa vrátia, do akej komunity a podobne. Takže my teda nechceme e, finančne podporovať e, návraty. Máme tu e, článok 13 dohody z Kotonu a riadíme sa aj tým, Takže je lepšie robiť niečo konkrétne, než, než aby sme len nekonečne rokovali. A pokiaľ ide o vašu otázku, e, ktorá sa týka tých konkrétnych čísel e, a konkrétnych obnosov, ktoré sa majú použiť v teréne, to nejde o to, aby sme budovali nejaké katedrály a podobne. Ide o financovanie investícií. Mohol by som urobiť zoznam toho, čo robíme v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, lebo to je takisto súčasťou tohto problému, alebo napríklad pokiaľ ide o vytváranie pracovných eh, miest alebo tradičných infraštruktúr, napríklad eh, pokiaľ ide o vytváranie podmienok na eh, prístup k elektrickej energii a podobne. My už na tomto pracujeme a používame systém blendingu to znamená spájania investícií, napríklad e, verejných a súkromných prostriedkov. My sme to doposiaľ robili možno trochu um, ehm, e, e, neucelenie, ale určite v rámci spolurozhodovania a v rámci Junckerovho fondu chceme debatovať o tom, čo urobiť s tými peniazmi, ktoré máme k dispozícii a v spolupráci s tými inštitúciami, s ktorými e, pracujeme a v rámci toho rozpočtu, ktorý máme. A takisto. A čo sa týka toho, že peniaze dávame, ale nemáme výsledky, keď sa pozeráme na čísla e, z Turecka, z e, východného Balkánu, teda z východnej trasy, veľké investície do Turecka, ak by boli ešte skôr poskytnuté, možno by to bolo užitočnejšie v zastavení neregulérnych migrantov a najmä, aby sa predišlo úmrtiam na týchto trasách. Vytvorilo to aj dynamiku v Turecku, aby sa potvorila integrácia týchto ľudí, prístup na pracovný trh, e, tiež prístup k sociálnym ochranám, k sociálnym dávkam e, podľa nedávnych vyhlásení Erdogana a dokonca aj e, akási forma občianstva. Teda situácia sa celkovo zlepšuje v týchto krajinách strednej časti Stredomoria. E, prebieha úsilie stabilizovať Líbiu, e, tiež e, východné pobrežie, ale zatiaľ sa musíme snažiť pôsobiť na mori vo všetkých možných operáciách, ktorých cieľom je základný životov. Posúme si porovnať situáciu dneška a situáciu spred dvoch rokov a vidíme, že tu je rozdiely niekoľko tisícov ľudí. A ďalej musíme sa posunúť ďalej k Sahelu, nižšie, najmä pomôcť krajom, ktoré sú najviac vystavené nielen, aby sme sa prizerali toku utečencov eh, len preto, že sa nás to netýka. Chceme, aby sa tento príliv zastavil, aby sa zastavilo to obchodovanie s ľuďmi. Eh, rozhovor, mali sme rozhovory s koordinátorom na boj proti pašovaniu a prevádzaniu, aby sme zefektívnili naše kroky. Musíme sa snažiť stabilizovať tieto krajiny, Myslím si, že schopnosť eh, budovať štát, rozvíjať štát eh, s tým veľmi úzko súvisí. Chceme upozorňovať najmä na riziká, ktoré súvisia s nesprávnym riadením územia. My tu nechceme eh, robiť nič novátorské, nič doteraz neznáme. Tých zhruba 800 tisíc utečencov, nie všetci sú z Eritry, ale aj zo Somálska, Mali, e, sú však v Eritreji. My sa snažíme, aby sa zvýšila ich možnosť prístupu na pracovný trh, e, aby sa zlepšili podmienky pomoci e, nad rámec humanitárnej pomoci. A toto chceme robiť aj naďalej a ešte viac. Možno to, čo sme urobili doteraz, nebolo príliš koordinované. Chceme, aby to totiž prebehlo čo najrýchlejšie, aby to bolo, to bolo stredobodom pozornosti Našim zámerom nie je fragmentácia finančného plánu a stratégií pre jednotlivé krajiny. Teda nechceme vytvoriť indikatívne programy pre investície, pre národný rozvoj a pre financovanie. Chceme to vnímať ako celok. To sú práve tie zásadné rozdiely medzi e, udržateľnými rozvojmi, e, rozvojovými cieľmi a pôvodnými rozvojovými cieľmi milénia. Chceme, aby si tamojšia komunita osvojila tieto ciele, aby sa lepšie e, oboznámili s tým, o čo nám ide. Situácia je mnoho zložitejšia, ale taká je realita. Možno sa to nepodarí úplne všade. Budú tam ťažkosti nepochybne, pretože to pokušenie nielen pre nás, ale pre našich partnerov je veľmi veľké. Musíme sa snažiť získať integrovanú stratégiu aj od nich. Iba spoločnými silami sa nám to môže podariť Kedy bude tento kompakt hotový, e, pracujeme na tom. Myslím, že po letnej prestávke by sme mohli už mať istú predstavu. Neviem presne, aký formát e, to bude. Pre nás to v každom prípade nie je právne záväzný nástroj, to je iba platforma, z ktorej chceme vychádzať, aby sme potom mohli viesť ďalšie rokovania s danými krajinami. A čo sa týka miery zapojenia Európskeho parlamentu do tohto procesu, myslím si, že vzhľadom na postupy, ktoré boli zavedené, Ja vám môžem povedať, že pán komisár Pimica aj pani Mogriniova sú pripravení prísť, informovať vás, aj keď to nevstanovuje inštitucionálny rámec. Ale je to pre dobro veci, aby sme si navzájom rozumeli, aby sme boli skutočnými partnermi v tomto procese. Thank you very much. I take from that there's an idea. Ďakujem pekne. Ešte stále si to bude vyžadovať mnoho konkrétnejších aspektov, aby sme mali lepší prehľad o tom, čo presne toto politické rozhodnutie znamená. Teraz sme počuli, že to nie je skutočný program, je to niečo iné. Uvidíme však až v septembri We will see one, and then we will know what it is. We will see one, and then we'll, we, will, we, will clarify, we will be clearer, and our partners will be clearer as well. Um, um, Director General, we give you a lot of... Pán generálny rediteľ, položili sme vám množstvo otázok. Máte teraz eh, pred sebou letnú prestávku. Eh, veľa práce. Poďakujeme, prosím, kolegovia generálnemu riaditeľovi za to, že prišiel potleskom. A teraz prejdeme veľmi rýchlo k bodu 7. Ospravedlňujem sa eh, Brianovi Hejsovi. Ide tu o akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Nebolo to dobre načasované, bol to rozsiahly bod, ktorý sme práve uzavreli. Je mi ľúto, že sme to trošku museli natiahnuť. Prosím, ak odchádzate zo sály, láskavo odíďte v tichosti. Can people hear me? If you're leaving, please leave without having a small meeting in the meeting. To sa týka všetkých, prosím aj koordinátorov. Prechádzame k bodu 7. Je to stanovisko pre výbor ENVY. Konkrétne ide o akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Súvisí to aj s rozvojom, s poľovaním na voľne žijúce druhy. Brian, nech sa páči. Ďakujem pekne, Linda. A ďakujem za to, že dostávam slovo. Je to správa z komisie pôvodne. Predsednička prerušuje rečníka. Prosím, láskavo odíte v tichosti. Je to správa z výboru NV, a toto je moje stanovisko k tejto správe. V februári komisia predložila správu. Myslím si, že pôvodná správa je dobrá. Sú tam totiž tri oddelené oblasti, ktoré sa týkajú e, otázok e, obchodovania s voľne žijúcimi druhmi Spomínajú sa tam tri piliere, na ktorých je, je táto problematika postavená jednak e, prevencia, a tu sa spomínajú osvetové kampanie, a taktiež spolupráca s podnikateľským sektorom, aby boli známe právne záväzky a pod, povinnosti a taktiež ochrana voľne žijúcich druhov a ďalej plnenie už existujúcej legislatívy, ten druhý pilier, čo sa týka nielen európskych, ale aj medzinárodných záväzkov, ktoré boli odsúhlasené aj na úrovni členských štátov. Tie by sa mali plniť. A tretí pilier a tretia oblasť sa týka posilnenia a budovania globálnych eh, partnerstiev, aby sme situáciu v globálnom meradle zlepšili. Myslím si, že moje stanovisko by sa dalo zhrnúť do piatich eh, bodov. Poprvé, ochrana voľne žijúcich druhov veľmi dôležitá pre miestne žijúcich ľudí aj pre celé regióny, nielen z pohľadu e, samotných ľudí, ktorí tam žijú, ale tiež z pohľadu biodiverzity. Musíme na to pamätať vo všetkých našich odporúčaniach z Európskeho parlamentu ďalej. Po druhé, Nelegálny e, sektor obchodovania je veľmi nebezpečný nielen pre e, samotných ľudí, ktorí sú tým zapojení, ale aj pre ekosystémy, ale aj pre celú spoločnosť. Musíme si uvedomiť, že tu ide o zločin, o zločinecké skupiny, ktoré sú veľmi zorganizované. Sú tam v obehu dosť vysoké sumy peňazí, v tomto e, nezákonnom obchodovaní odhaduje sa to no zhruba 10 až 20 miliard eur každoročne, teda čo sa týka sum, ktoré sú v obehu. Teda je to naozaj e, sektor e, nezákonného obchodovania, ktorý je spojený so značnými finančnými obnosmi a tomu musíme prispôsobiť aj naše opatrenie my v podstate žiadame, aby e, veľmi chudobní e, ľudia, ktorí žijú, e, aby sa odvážili ohradiť, postaviť proti pytliakom, aby mali tú odvahu a pritom ich podľa mňa dostatočne podporujeme. ďalšia oblasť, čo sa týka na jednej strane odporúčení, ktoré navrhuje komisia, vychádzajúc už existujúcich záväzkov, ktoré sú v praxi. E, to si bude vyžadovať zhromažďovanie údajov z jednotlivých členských krajín a to čo najkoordinovanejšie. A ešte piata poznámka. V oblasti obchodovania s voľne žijúcimi druhmi v Európskej únii musíme zajistiť lepšiu vynutiteľnosť práva, tak aby bolo jasne známe, aké následky bude mať porušenie pravidel, porušenie zákona. Musíme na to poukazovať verejne, otvorene, aby policajné orgány v členských štátoch, aby spravodajské služby v členských štátoch poznali svoje povinnosti vyplývajúce z európskej a medzinárodnej legislatívy, aby k tomu pristupovali seriózne. Toľko teda 5 základných poznámok z môjho stanoviska. Ak sa nemýlim, Linda, pozmeňujúce návrhy ktoré veľmi rád prijímam od kolegov, je potrebné preložiť do stredy tohto týždňa, a potom hlasovanie je naplánované e, v posledný augustový deň, ak sa nemýlim. Ja ďakujem pekne. Pán Forzulica. To, že musíme chrániť flóru a faunu našej planéty e, pred e, cezhraničným organizovaným zločinom, je prioritou medzinárodného spoločenstva už niekoľko rokov. Domnievam sa, že Európska únia musí byť hnacou silou v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, aby sme zabránili týmto činnostiam, aby sme lepšie spolupracovali s tretimi krajinami, ktoré sú vystavené dramatickému nárastu eh, takýchto prípadov. Obchodovanie tohto druhu má eh, obrovské ďalekosiahle dopady eh, na miestne obyvateľstvo e, na voľne žijúce druhy. Pytliactvo totiž spôsobuje nenapraviteľné škody na ekosystémoch a taktiež e, v vidieckých e, spoločenstvách, ktoré sú vystavené hrozbám rôznych zločineckých skupín, ktoré sú často zahraničné, medzinárodné. Okrem toho to má negatívne dopady aj na miestnu ekonomiku. Európsky občania sú veľmi znepokojení čoraz väčším rozsahom pytliactva a taktiež nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi, e, čo si vyžaduje celkom jasne e, celé európsky koordinovaný prístup. Musíme poskytovať krajinám pomoc a podporu, aby dokázali chrániť prírodné zdroje, rezervy e, voľne žijúcich druhov Domnievam sa, že je dôležité bojovať proti korupcii, keďže to je jedna z hlavných príčin, ktorá umožňuje takéto obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi. Ide tu predsa o, o skutočne žijúce tvory, ktoré e, žijú vo voľnej prírode a my ich musíme chrániť. E, áno, naozaj nemáme k dispozícii dve planéty, iba jednu. A tu musíme chrániť. Maria Hojbuch je ďalšia rečníčka. Ďakujem trošku ma zaráža, ako sa tu predkladá táto správa. Ja je to tiež mnoho pozitívnejšie, než keď bola napísaná. Podľa mňa táto správa je príliš pozitívna z hľadiska um, poľovaní polovníkov. Ak naozaj chceme efektívne bojovať eh, kvôli poľovaniu s cieľom získavania trofejí, môj predrečník už povedal, že musíme chrániť faunu a flóru zvieratá podľa mňa sa príliš vnímajú ako hrozba, ako akýsi náklad, finančná záťaž a nevnímame ich ako nevyhnutnú súťaž biodiverzity. Fauna a flóra, a to je predsa súčasť jedného celku. Podľa mňa sa to správa dostatočne nespomína a preto je dôležité, aby sme zvoraznili aj to, že životný priestor týchto zvierat je čoraz menší. Ohrozené druhy zvierat Môžeme spomenúť aj konkrétnejšie, eh, že hovoríme o nosorožcoch, eh, o slonoch, o tigroch, aby bolo jasne eh, zjavné, o čom presne hovoríme, o akých druhoch zvierat. A ďalej musíme podľa mňa o mnoho jednoznačnejšie formulovať aj otázky postoja tamojších vlád prípade, e, že sú vlády príliš pasívne či skorumpované, e, musíme žiadať nápravu. Nezákonný obchod s týmito trofejami musí mať za následok e, aj právne následky. A v tomto prípade ide o organizovaný, organizovaný zločin a dá sa to veľmi dobre porovnať s obchodovaním so zbraniami alebo s pašovaním drog. Myslím si, že v tomto prípade musíme dosiahnuť o mnoho užšiu medzinárodnú spoluprácu a to na oboch stranách Jednak e, krajiny, ktoré nakupujú a krajiny, ktoré predávajú. Ďalej policajné zložky musia tiež už spolupracovať. Aj súdne orgány musia už spolupracovať. A e, tiež sa musí podporovať výmena informácií, aby sme dokázali efektívne proti tomuto fenoménu bojovať. Myslím si, že by sa to mohlo o mnoho jednoznačnejšie uviesť aj v našom stanovisku. Ďakujem. Komisia, chcete sa prosím vyjadriť, e, ale stručne? Máme totiž už e, meškanie naozaj veľmi stručne. Chcela by som sa poďakovať za to, že prispievate k práci Európskej komisie e, v snahe podporiť akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi v snahe zdôrazniť ľudskú dimenziu respektíve dimenziu všetkého živého a, a tiež dopady tejto činnosti na miestne obyvateľstvo. Viete, že máme program AB eh, for Life, ktorý je konkrétne zameraný eh, na to, aby voľne žijúce druhy a miestne obyvateľstvo žili a spolu nažívali v synergii čo sa týka boja a proti obchodovaniu s voľne žijúcimi ľuďmi, e, pardon, druhmi, do toho musíme zapojiť miestne obyvateľstvo. Vyžaduje si to aj e, pomoc profesionálov priamo na mieste. E, je to globálny fenomén a preto je potrebné posilniť našu sieť pracovníkov, aby sme vyvážili aj zločinecké siete. siete. Tento fenomén sa objavuje veľmi často najmä v Ázii, Musíme sa snažiť teda podporovať e, aspekty e, dobre e, spravovanej spoločnosti v týchto krajinách. Je to súčasťou našej agendy do roka 2030 a taktiež agendy udržateľného rozvoja. Máme totiž cieľ 15.7, ktorý sa venuje práve tejto otázke. Čo sa týka poľovačiek s cieľom získavania trofejí, chcela by som upozorniť na to, že je to otázka, ktorá sa prejednáva mm, tiež v rámci dohovoru CITES Práve teraz vypracúvame stanovisko Európskej únie k tomuto dohovoru o obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi. A komisia, ako aj členské štáty a celá Európska únia navrhujú e, isté smerovanie z hľadiska obchodovania s týmito trofejami, tak aby sme e, zaistili záruku legálnosti a udržateľnosti takýchto trofej, s ktorými sa následne potom obchoduje. E, ďakujem pekne, e, Brian. Ja môžem povedať, že sa e, teším na príspevky kolegov. Chcem sa poďakovať za ich aj vyjadrenia a len dve poznámky. Po prvé, často nás verejnosť predbieha v pozornosti, ktorú venuje mnohým udalostiam. Aj toto je konkrétne jedna takáto téma. Práve verejnosť nás upozornila na túto problematiku, aby sme sa snažili spolupracovať na úrovni Európskej únie aj medzinárodne a snažili sa o nápravu. Myslím si, že je veľmi dôležité v tomto smere zakročiť, pretože na tom veľmi záleží mnohým miliónom našich občanov. A ďalej druhá poznámka. Tá sa týka trofejí ja som sa vypočul vyjadrenie komisie. Ak by sa podarilo dosiahnuť medzinárodnú dohodu, ktorá by bola upravená, aby e, tam bolo spomenuté e, intenzívnejšie angažovanie sa, ja by som to ocenil. Čo sa týka toho, že sa tu údajne nespomína otázka biodiverzity. Ja s tým nesúhlasím. Je to e, obsiahnuté v stanovisku, je to totiž veľmi dôležité, musí byť zaistená rovnováha medzi um, miestnym obyvateľstvom, ktoré je vystavené tejto hrozbe, ale zároveň zaistiť, aby mali pre seba udržateľnú budúcnosť, e, aby mohli rásť e, ako spoločenstvo. A túto rovnováhu musíme zaistiť teda. Teším sa na pozmeňovacie návrhy kolegov a ako som už povedal, už tebe, Linda, ak sa nemýlim, ešte sa tým výbor bude zaoberať 31. augusta a vtedy sfinalizujeme svoj postoj. Lehota e, uplynie vo štvrtok 14. E, na poludnie a hlasovať sa bude na ďalšej schôzi, teda koncom augusta alebo začiatkom septembra. Ďakujem, takže prechádzame k bodu 8. Úvod nám prednesie Nirž Divan, ktorý je spravodajcom pre túto tému. Ide tu o diskusiu ohľadom rozpočtu roku 2017. Už na minulej schôdzi sme mali spoločnú predbežnú diskusiu so spravodajcom. Komisia predstavila návrh rozpočtu neskôr, než je obvykle, takže teraz máme málo času na schválenie tohto rozpočtu. Samozrejme nám ide o to, že chceme sa pozrieť na položky, ktoré sa týkajú humanitárnej a rozvojovej pomoci. Sú tam určité urgentné otázky, napríklad čo týka príspevkov e, do e, fondu pre Turecku e, z prostredkov DEVKO. Dúfam, že pán Deva sa vráti a vysvetlí to ďalej. No vyzerá to tak, že rezerva DCI bola znížená a v súvislosti teraz s tou dohodou s Tureckom, dúfam, že nám komisia k tomu dá bližšie informácie. Takže práve som hovorila, milý kolega, že tu máme urgentné otázky, ktoré treba riešiť. Je tu teda dopad um, tu, dohody s Tureckom na DCI a taktiež by nás zaujímalo, Prečo rozpočet pre humanitárnu pomoc je nižší, než bolo v minulých rokoch? Generálne riaditeľstvo ECO nám stále hovorí, že je viac a viac e, prostriedkov, ktoré sú potrebné. Takže, Nerš, teraz ti dodávam slovo. Ďakujem. Ako viete, tak je tu skutočne veľké napätie v súvislosti s rozpočtom, pretože všetci chcú toho urobiť veľa a majú k dispozícii malo prostriedkov. A sme v situácii, kedy komisár pre rozpočet bude musieť tie peniaze od niekiaľ vyhrabať. Takže skutočne súcitím s komisiou v súvislosti s tým, čím teraz prechádza. A no, čo týka pozmeňujúcich návrhov, tak tie samozrejme výbor bude zasielať na túto tému. Avšak my sa snažíme dopracovať v vyššej miere finančných prostriedkov proste som pákového efektu, avšak toto si bude vyžadovať trhovú disciplínu. Áno, ja, ja osobne v osobnom obchodnom živote som takto prostriedky získaval a disciplína, ktorá bola potrebná k tomuto, napríklad, že bolo treba všetko preverovať, všetko pozorne sledovať, pozrieť sa na to, ako vypracovať podnikateľský zámer, zase ho preskúmať. Všetká táto disciplína si myslím, že v komisii momentálne eh, nie je. Takže prvá otázka je, ako komisii ako komisia do EDF a do DCI vloží trhovú e, disciplínu, tak aby sme mohli maximalizovať využitie prostriedkov z fondov. Takže komisia, prosím, povedzte nám, ako chcete dosiahnuť e, tú potrebnú výšku prostriedkov pre náš e, plán pre Západnú Afriku, pre časti e, nástroja rozvoja spolupráce, kde budeme potrebovať tieto prostriedky. Hovoríme tu o 2 až 3 miliard, miliardách eur, eur. Avšak taktiež sú tu niektoré inštitúcie, ako napríklad Európska investičná banka, ktoré sa vyznajú v takýchto veciach, ale je zvláštne, že sme sa na ne zatiaľ neobrátili. To si myslím, že je naozaj zvláštne. mňa by zaujímalo, preč, ako nám komisia vysvetlí, prečo Európska investičná banka nie je našim partnerom v tejto oblasti, pokiaľ oni majú to know-how a skúsenosti. Pravý to volá komisár pre rozpočet. Kristalina, zavolám ti o chvíľu. Ďakujem. I'm just making a speech in the parliament. I'll talk in five minutes. Bye. Um, well, that's very impressive, Mr. Davey. You, you sorry. the Commissioner for Budget to ring you at the precise... <laughs> No teda, to je zvláštne načasovanie. Komisárka pre rozpočet ti zvolá práve vtedy, keď hovoríš o rozpočte. No už, prepačte. Dve veci, ktoré to má zaujímavé z politického hľadiska, ako som povedal. Ďalej, komisia, prosím, vysvetlite nám, ktoré časti nástroja rozvojovej spolupráce môžu byť využité preto, aby sa maximalizovali finančné prostriedky. Tak, aby sme na naše ciele mohli využiť určité prostriedky z nástražovej spolupráce, ktoré by potom poslúžili na to, aby sme na finančných trhoch mohli zarobiť ďalšie dotočné prostriedky. No a ďalej ma zaujímalo, čo nám povie komisia k tomu, aký dohľad sa navrhuje pri spravovaní týchto fondov, pretože ide tu veľa peňazí a nie sú to len peniaze daňových poplatníkov, ale aj peniaze zo súkromného sektora. V prípade nástroja rozvoja pomoci máme za výbor DV určitý dohľad, určitú mieru kontroly ale tuto v podstate hovoríme o EDF, tam by mal nad tým, tam nad tým by mal mať dohľad Národný parlament, ale ja pokiaľ sa opýtam kolegov v britskom parlamente, čo mi povedia ako EDF, tak oni sa na mňa budú len prázdne pozerať, pretože nevedia, o čom hovorím. Takže ma zaujímalo, koľko národných parlamentov členských štátov v podstate funkčne dohliada na využívanie fondov z EDF. No a pokiaľ tu chceme vyvolať eh, mobilizáciu nejakých eh, stoviek miliard dotočných eur, tak to nad tým bude dohliadať? Pretože vám poviem jednu vec. Pokiaľ pôjdeme na peňažné trhy bez dohľadu, bez disciplíny a budeme sa snažiť získať napríklad z Frankfurtu alebo zo City of London um, nejaké prostriedky, tak na to môžeme rovno zabudnúť, pokiaľ nebudeme mať k dispozícii štruktúry, ktoré budú podliehať rovnaké disciplíne, akej podlieha ktokoľvek, kto by chcel tieto prostriedky získať. Ja rozhodne nechcem, aby sme zlyhali. A tu ide o nás, ide tu aj napríklad o reputáciu pána Junkera do budúcnosti. Toto všetko je v hre, takže povedzte nám, pokiaľ neviete, tak povedzte to tiež, pretože v nadchádzajúcich mesiacoch musíme na tomto pracovať, aby sa to nejak dali do pohybu. Ďalej, konkrétne, pani predsednička, Výbor pre rozvoj E, vyzýva výbor pre rozpočet ako gestorský výbor, aby zapracoval do svojho návrhu uznesenia nasledujúce body. Po prvé, zdôrazňuje, že ambiciozna agenda v súvislosti s udržateľným, cieľom udržateľného rozvoja, e, ktorú členské štáty e, podpísali v roku 2015, si vyžaduje to, aby úroveň európskeho rozpočtu bola udržiavaná aspoň na úrovni stanovenej vo viacročnom finančnom rámci, tak aby to e, slúžilo nášmu cieľu, ktorým je e, zníženie miery chudoby a e, jej eliminovanie tak, ako je stanovené v zmluve o fungovaní Európskej únie. Prstička prerušuje, prepáč, vy ten text máme pred sebou, nemusíš ho čítať celý. Takže toto sú tie návrhy, ktoré teda má, sú tu za výbor naše pozmeňujúce návrhy a tie si musíte si prečítať. Však sú tu určité veci, na ktoré treba upozorniť. Čo robíme napríklad s Afganistánom? Vyzerá to tak, že je tu požiadavka, aby sme vynaložili tam viac prostriedkov, než bolo naplánované. Taktiež rozpočtová položka pre ľudský rozvoj asi nejakých 10 až 18 miliónov len tak zmizlo. Mám pravdu? Ďalej roz, rozpoša položka týkajúca sa eh, humanitárnej pomoci. 66,9 milióna a v súčasnosti a 339 miliónov do budúcnosti. Tam taktiež to niekam zmizlo. Prečo? Dávam to ešte nejaké ďalšie detaily, ktoré som si napísala. Tiež ma zaujíma aj rozpočtová spolupráca s Áziou, pretože to vyzerá, že sústavne sa zabúda na to, že Ázia sa stane našim veľkým obchodným partnerom a v Ázii sú určité krajiny, ktoré si vyžadujú našu pomoc, predovšetkým Bangladeš, ktorý by sa mohol obrať rovnakou cestou ako Sýria a ďalšie islamské krajiny, pokiaľ si dáme pozor. Ďalej napríklad Malajzia. Takže toto sú veci, ktoré musíme taktiež zobrať do úvahy. Taktiež tu mám pár vecí, ktoré zašla písomne a zašla mi ich vám, komisia, aj vím, členom výboru. Pani predsedička, to je všetko, ale by som mohla hovoriť ešte dlho. Ďakujem. Všetci máme tých 7 bodov návrhu vášho stanoviska, ktoré ste nám zaslali, takže si to môžeme prečítať. Vidíme, že to je dobre naformulované. Takže máme tam napríklad vzdelávanie pred, pre utečencov. Možno kolega sa k tomu vyjadri. Takže vítame to, že sa navýšia položky pre nástroj rozvoj pomoci na 2017, avšak chcem upozorniť na dve veci, na ktoré sa musíme špecificky sústredovať. Poprvé je to zníženie platobných e, položiek Chápem to tak, že to vyplýva z rozpočtu v roku 2016, kde sme museli platiť nezaplatené faktúry za ten predchádzajúci rok. Avšak eh, je tu riziko, že sa dostaneme do takej situácie, aké sme v roku 2015. A síce, že navýšením eh, platieb by sme stále nemohli dostať svojim ďalším záväzkom. Takže by sme tam mali stabilizovať tie prostriedky. Ďalej, humanitárna pomoc, o tom si hovorila Linda. To nás, sociálnych demokratov, pre všetkých znepokojuje. A síce, že je tam zniženie úrovne platieb. Myslíme si, že je potreba poskytovať e, účinnú humanitárnu a potravinovú pomoc. Nemôžeme si dovoliť zníženie všetkých týchto rozpočtových položiek. Predovšetkým preto, že minulý rok sme sa zaviazali k tomu, že 26 miliónov eur v rámci humanitárnej pomoci e, investujeme do vzdelávania utečencov v táboroch. Takže to sa týka roku 2017, je treba sa na to pozrieť aj v súvislosti s potom nasledujúcimi rokmi. Ďakujeme, Maria Hojbuch. Ďakujem. Ďakujem za predloženie návrh dokumentu. Veľa sa tam presúvalo 10 miliónov eur menej v roku, úplne roku 2015. Tam sa krátili rôzne programy a tu by sme mali podporiť komisiu v tom, aby to opäť odvolala. Čo sa týka humanitárnej pomoci, tak Neždeva to kritizuje. Kritizuje, že sa kráti humanitárna pomoc. Komisia tvrdí, že sa iba vrátila na bežnú úroveň, ale sú tu rôzne otázky, či tieto návrhy zodpovedajú skutočným potrebám. A myslím si, že tu by nám tá komisia mala ešte vysvetliť. Po tretie, by som chcela kritizovať jednu vec a to je, e, to sú pre, prostriedky určené pre Áziu a Stredný východ. Tam sa peniaze vyňali a potom sa nasmerovali do fondov pre Turecko a pre Afganistan. A mňa by zaujímalo, prečo berieme, berieme peniaze určené chudobným azijským krajinám, s ktorými potrebujeme spolupracovať, čo týka rozvoja. Veď to sú naše vlastné záujmy, to, že to nasmerováme potom na Turecko a na Afganistán. Ide, musíme sa tým, alebo riadíme sa tu vlastnými záujmami a neriadíme sa eh, v podstate princípami boja proti chudobe. Takže na to sa musíme dívať kriticky. Ďakujem pán Ajk za komisiu, pokiaľ nikto ďalší už nechce hovoriť. Ďakujem pekne. Som veľmi ráda, že sa môžem vyjadriť k rozpočtu na rok 2017, ktorý, ako viete, je veľmi zložitý. Pokúsim sa zareagovať na rôzne otázky, ktoré tu zazneli. Poprvé, čo sa týka príspevkov DCI k nástroju pomoci Turecku, myslím, že to tu spomenuli viacerí, museli sme prispieť sumou 115 miliónov eh, pre nástroj pomoci Turecku a tieto peniaze idú z rezerv, e, programových rezerv, rezerv ktoré boli e, v zemepisných e, krížkach, šírkach DCI, teda Latinská Amerika a Ázia, žiaľ. To boli jediné prostriedky, ktoré zatiaľ ešte neboli predmetom programovania a preto sme museli siahnuť práve po nich. Aj preto sú tu isté pohyby Mm, v jednotlivých položkách e, uprednostnili sme frontloading, backloading, e, ale môžem vás uistiť, že sa snažíme čo najviac sa držať programovania DCI. Isté, že podľa e, vyzretia jednotlivých projektov, a taktiež naliehavosti niektorých položiek v rozpočte, aby sme prerozdelili prostriedky možno trošku inak v jednotlivých rokoch. Ďalej vyjadrujete obavy spojené e, s položkami pre Áziu, najmä Afganistán. Ja som dnes dopoludne videl prvý návrh rady. Myslím, že práve teraz prebieha stretnutie s generálnym riaditeľom pre rozpočet. A môžem preto povedať, že rada naozaj už začala robiť prvé škrty vo výške 60 miliónov v kapitole 4, e, z toho 50 miliónov v položkách, ktoré spadajú pod DEFCO, a tiež 5 e, miliónov e, na položku pre Aziu, 4,9 milióna na položku Afganistan, 10 miliónov pre nástroj Panafrikán, ďalších 10 miliónov z Latinskej Ameriky, a taktiež z položiek na životné prostredie, ako aj mm, potravinová bezpečnosť. Myslím, že je preto na mieste vyzvať váš výbor, aby ste nám pomohli opäť e, pokryť tieto položky, pretože ak by sa to úplne vyškrtalo, bolo by to dosť e, vážne. Čo sa týka Afganistanu, rozdiely, ktoré sme zaznamenali, sa týkajú E, najmä výsledkom konferencie e, z tohto roka, ak by sme navýšili disponibilné prostriedky, položila sa otázka, e, či sa uprednostní backloading v položke ľudského rozvoja. To je jedna otázka. A ďalej, ďalšia poznámka sa týkala všetkého, čo sa týka verejno-súkromných partnerstiev a blendingu už e, sme vytvorili investičné e, nástroje, ktoré fungujú aj v Ázie, aj v Latinskej Amerike, e, tiež v Karibskej oblasti, ako aj v Afrike. Tento mechanizmus teda už existuje, aj keď je tak trošku komplikovaný, tak povediac. Európska investičná banka je tiež partnerom, ale nie je výlučným partnerom, sú aj iné rozvojové banky, ktoré sú zainteresované a ktoré sú tiež partnermi. Myslím, že to funguje relatívne dobre, najmä v oblasti energetiky. Tá je veľmi dôležitá. Existuje iniciatíva Electrify, ktorá funguje veľmi dobre. Myslím, že už zhruba 20 projektov bolo vybraných a už aj začínajú fungovať v praxi čo sa týka správy a riadenia, myslím, že e, všetky predpoklady sú vytvorené. Sme v kontakte s e, bankami, aby sa uvoľnili tieto prostriedky a aby sa mohli podporiť rozvojové projekty. Pán Deva, spomenuli ste, že britský parlament nie je zainteresovaný do Európskeho rozvojového fondu. Ja vždy, keď mám e, kontakt s krajinami AKT, aby sa prejednala požiadavka prostriedkov, vždy sa to podrobuje preskúmaniu v britskom parlamente. Myslím, že predsa len je tu istá rozdielnosť vo vnímaní. Neviem, ako to presne funguje e, interne v britskom parlamente, ale e, v podstate jediný britský parlament vždy vznáša túto námietku a preskúmania keď sa predloží požiadavka o uvoľnenie prostriedkov um, z Európskeho rozvojho fondu. Čo sa týka platobných uh, prostriedkov, tento rok je naozaj rekordným rokom z hľadiska týchto platobných prostriedkov a to uh, z toho dôvodu, uh, že po troch rokoch deficitu No teda takéto situácie pred dvoma rokmi DEFCO malo deficit zhruba 700 e, miliónov e, eur na konci roka. E, teda išlo o nezaplatené faktúry, ktoré sa museli zaplatiť z rozpočtu na rok 2015. Rozpočet na rok 2015 ten skončil s deficitom zhruba 500 miliónov a tento rok sme opäť na viac menej stabilnej úrovni už sme vyplatili miliardu, 5 miliónov, eh, teda eh, sme zhruba eh, na 50 čo sa týka plnenia našich záväzkov. Zatiaľ ešte nepredpokladáme žiadne ťažkosti. Tento rok budeme mať veľmi dostatok prostriedkov a tiež neočakávame žiadne ťažkosti ani na budúci rok. Teda. Keďže sa už nebudú presúvať faktúry z tohto roka na ďalší, predpokladáme, že prostriedky, ktoré sme žiadali, nám budú stačiť, pretože sme vychádzali z reálnych potrieb a že nebudeme opäť situácii v rokoch 2013, 14, 2015. Dúfam, že som týmto odpovedal na všetky otázky. Ďakujem. Ďakujem, takže chce k tomu niekto niečo dodať? Áno, som prekvapený tou poslednou časťou vyhlásenia komisie srdeč, skutočne oni e, tou strana to obhajujú, že majú dostatok prostriedkov, možno by nám mohli vysvetliť, prečo tá situácia je taká, aká je. Že sa znižujú prostriedky v oblasti e, humanitárnej pomoci. Ako to, že ste si istí, že nebudete mať deficit? No už za generálne rejiteľstva ECO tu nikto nie je, aby sa k tomu vyjadril. Pretože samozrejme toto je otázka humanitárnej pomoci. A ešte k tomu, čo povedal pán Neuser. Nuž, ja nemôžem hovoriť za eko. Um, budeme musieť e, o tom povedať e, komisárovi. E, my potrebujeme viac uh, prostriedkov, ale požiadame generálne riaditeľstvo pre rozvoj, aby nám to odpoved- na to odpovedali. Dobre. Dobre, e, kolegyne a kolegovia. Takže termín na predkladanie e, pozmeňovacích návrhov je 9. augusta a 31. E, augusta sa bude u nás na výbore hlasovať. E, vzhľadom na neskoré prijatie návrhu e, rozpočtu e, zvažujeme aj možnosť horizontálnych pozmeňovacích návrhov, až bude známa pozícia rady. Takže ide tu o 7 rozpočtových položiek vzhľadom na predpokladané škrty zo strany rady E, takže e, prosím kolegov, aby predložili pozmeňovacie návrhy, kým odídu z parlamentu. A rada príjme e, stanovisko do 20 až 20. júla. A teraz pôjdeme na bod 9 a to je budúcnosť vzťahov E, medzi AKT a EÚ po roku 2020, dohoda z Kotonu. Viem, že sme už o tom e, diskutovali na minulej schôdzi, ale potom tam bolo ešte referendum. E, takže Robert, Norbert Noise je našim spravodajcom. Viem, že teraz pracujete na kompromisnom návrhu a predpokladáme, že sa podarí dosiahnuť nejaký konsenzus. Ďakujem. Ďakujem, Linda. Myslím si, že toto je správa, ktorá je dôležitá pre budúcu spoluprácu medzi Európskou úniou a mnohými rozvojmi krajinami, predovšetkým s tými 79 krajinami AKT. A čo bude, dojde po kotonu. To je zatiaľ ešte otvorené, ale náš parlament eh, týmto predkladá eh, svoje postoje. Sme prví, ktorí tu zaujímajú stanovisko. Myslím, že tým, že reagujeme veľmi rýchlo na toto dianie, budeme môcť my určovať eh, ďalšie smerovanie tejto diskusie spolu s komisiou a aj s radou. Nehľadám tu nejako komplimenty. Chcem sa však poďakovať tenevým spravodajcom eh, Moris Ponga, taktiež Marie Hojbuch, ako aj eh, Louis Michelovi za eh, naozaj veľmi dobrú spoluprácu. A najmä sa chcem poďakovať Jesperovi a Reno z nášho týmu, ktorí pracovali veľmi dobre a tiež mnohým mimovládkam sa chcem poďakovať, ktoré nám poskytli potrebné informácie a tiež sa chcem poďakovať aj holandskému predsedníctvu, aj keď v mnohých oblastiach sme e, sa celkom nezhodli vo všetkom. V každom prípade pre našu správu bol dôležitý ich prínos. Snažili sme sa predísť e, zdvojeniam, opakovaniam v pozmiacich návrhoch. Myslím, že sme to dobre pokryli v kompromisoch. Držali sme sa nášho e, hlavného smerovania, chceli sme sa vyjadriť k tomu najpodstatnejšiemu. V centre tejto správy e, stojí, že súdržnosť vzťahov medzi AKT a Európskou úniou musí byť zachovaná. Vysoký počet krajín je isté, že nepochybnou výhodou, ale zároveň aj dôvodom rozmanitosti, čo sa týka spolupráce. V minulosti práve e, tá bola trošku stiažená a veľmi spomalená aj hľadom na tento vysoký počet krajín. Je dôležité e, už teraz navrhnúť architektúru do budúcna, aby bol celok posilnený, ale zároveň aby sa zvyšila efektivnosť a účinnosť, aby sa podarilo splniť e, oba ciele. Navrhujeme ako celkom vydarený kompromis, aby sme vytvorili spoločný rámec e, rokovaní následnického formátu po dohode Kotonu, e, aby sa to hľadili cíle ako ľudské práva, dobre správanie veci verejných a taktiež princíp právneho štátu. A v tomto rámci aby sa stanovili právne záväzné regionálne piliere súvisiace s Afrikou, e, Karibskou oblasťou, e, Tichomorím, tak aby to zodpovedalo konkrétnym potrebám e, daných regiónov a tiež aktuálnemu dianiu v tomto regióne pre nás je zdôrazňovanie politického partnerstva, ako aj parlamentná dimenzia. Tieto sú veľmi dôležitá. V budúcnosti chceme spolu s partnermi AKT e, spoločnými silami plniť naše ciele na medzinárodných grémiách, na pôde OSN a taktiež na medzinárodnej konferencii o klíme napríklad. Vzťahy medzi EU a AKT e, nie sú vzťahmi e, darcu a príjimateľa. To rozhodne nie. Je to vzťah dvoch rovnoprávnych subjektov, celkom tak, ako to stanovujú aj rozvojové ciele eh, milénia. Chceme eh, do tohto procesu intenzívnejšie zapájať aj mimovládnu, mimovládny sektor, ako aj opozíciu v krajinách AKT. Chceme zohľadňovať potreby ľudí priamo na mieste a chceme ich aj zohľadniť v eh, našej práci. Tiež chceme klasť dôraz na aspekt udržateľnosti v rámci rozvojových cieľov milénia. Všetky kritické body súčasnej dohody sa týkajú nedostatočného vplyvu na zlepšovanie situácie v oblasti ľudských práv v mnohých partnerských krajinách. Navrhujeme preto e, v správe, aby sa vypracovala správa každé dva roky o ľudských právach a aby sa tam upozornilo na porušovanie ľudských práv, ale tiež, aby sa zohľadnil aj pozitívny vývoj v eh, daných krajinách, partnerských krajinách. Dobré obchodné vzťahy sú predpokladom eh, preto, aby sme podporovali partnerské vzťahy, aby sa stávali ekonomicky nezávislejšími, aby sa posilňovala miera ochrany ľudských práv. To však bude fungovať iba, ak obchodné vzťahy v sociálnom eh, aj ekologickom formáte naozaj budú fungovať. Chceme, aby dohody o partnerstve zohľadňovali e, pretože štandardy a to v záväznej povahe a tiež, aby to bolo zakomponované aj do nového rámca následníckej dohody po Kotonu. Čo sa týka e, zapojenia bezpečnosti a rozvojových aspektov, e, o tom sme tiež diskutovali na záver, pričom sme zdôraznili, že sa má naďalej oddelovať to, čo je predmetom rozvojovej spolupráce v rámci boja proti chudobe a v oblasti bezpečnosti a preto sme to sformulovali tak, aby to bolo čo najkoherentnejšie. Myslím si, že kompromis, ktorý sa podarilo vyrokovať, je priateľný pre väčšinu politických skupín. Myslím, že keď sa správa odsúhlasí vo výbore a keď sa to posunie do pléna, myslím, že budeme v dobrej pozícii, ešte si počkáme na stanovisko komisie. To je relatívne blízke aj našim výsledkom a potom uvidíme, nakoľko sa budeme schopní presadiť z oči voči členským štátom z rady. Tie sa totiž to budú musieť vyjadriť, nakoľko doterajšia plodná spolupráca so 78 79 krajinami AKT eh, bude môcť pokračovať. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa podielili na správe aj na kompromisoch a teším sa na hlasovanie po letnej prestávke. Ďakujem. Pán Ponga, prvý tieňový spravodajca, prosím. Ďakujem pekne. Môžem potvrdiť vyjadrenie našho spravodajcu ktorý zdôraznil dobrú spoluprácu, ktorá prebehla e, vo vypracúvaní e, tejto správy. Chcel by som mu zablahoželať k výsledkom tejto práce. Som presvedčený, že Európska únia musí zachovať svoje privilegované vzťahy s krajinami AKT. A tiež je dôležité, aby naše vzťahy po roku 2020 boli efektívnejšie a aby dokázali lepšie zareagovať na svetové výzvy. Chcel by som ešte zúrazniť e, ďalšiu vec, ktorú považujem za dôležitú a síce v tejto správe je tiež dôležité podľa mňa pripomenúť, že e, krajiny, aj vzdialené územia, ktoré majú k dispozícii rovnaké finančné nástroje ako krajiny AKT, po roku 2020 budú mať e, aj konkrétne nástroje k dispozícii, čo sa týka e, rozvoja území zámorských a vzdialených. Tam je povaha krajiny relatívne dosť odlišná, preto by sa to malo zohľadniť aj v možnostiach financovania a rozvoja. Ďakujem. E, ďakujem. Maria Hojbuch, prosím. Herzlichen Dank. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať e, za e, tvoju prácu, Norbert. Už si zapojil do tohto procesu hneď od počiatku všetkých. Veľmi konštruktívne si viedol rozhovory aj s rôznymi združeniami, mimovládkami a to veľmi oceňujeme. Za to ďakujeme. Správa dosť podrobne popisuje, aké formy spolupráce medzi EÚ a krajinami AKT e, o 5 rokov e, by mali uzrieť svetlo sveta, ale podľa mňa náš výbor sa príliš e, skoro viaže na jednu konkrétnu podobu týchto vzťahov, pretože zatiaľ ešte nemáme vyhodnotenie dohody z Kotonu. Ešte stále sú možné rôzne scenáre spolupráce už e, sú e, isté črty a predstavy o povahe budúcich vzťahov, ale nemôžeme e, sa už teraz fixovať na jednu konkrétnu podobu týchto vzťahov. V doterajších diskusiách vo výbore a medzi tenými spravodajcami sme poukazovali na to, že nech už táto spolupráca má akúkoľvek podobu v budúcnosti, v každom prípade je dôležitá čo najvyššia funkčnosť tejto spolupráce a tiež e, formát Afrika, Karibik, Pacifik plus e, akési zastrešenie nad tým. E, zatiaľ ešte nevieme, či toto je ten najlepší, najoptimálnejší model. Podľa toho, čo vieme teraz, to vyzerá tak, že by dochádzalo k zdvojeným úsiliam a že by to malo za následok oslabenie dohody z Kotonu. A uvediem to aj na príklade. Bezpečnosť. V Afrike eh, je to právomoc Africkej únie a ak eh, by skupina krajín AKT v tomto smere sa nadalej angažovala, neviem, eh, akú prídenú hodnotu by to malo. Podľa mňa v rámci Africkej únie je to tam právomocami príslušne opatrené. E, čo sa týka podrobného vyhodnotenia plnenia dohody e, z Kotonu, e, keď to bude potvrdené, čo už teraz natačujú aktuálne analýzy a síce, že spomedzi tých troch pilierov politický dialog, obchod a rozvojová spolupráca, že iba ten posledný pilier, teda rozvojová spolupráca v skutočnosti v praxi funguje Skupina krajín AKT zjednocuje tri veľmi odlišné regióny, ktoré boli historicky prepojené a nemajú príliš veľa spoločných snách a záujmov e, na medzinárodných grémiách, nemajú e, príliš e, silný spoločný hlas. A jednotlivé regióny uprednostňujú eh, skôr eh, iné formy rokovania než eh, spoločenstvo AKT pri rokovaniach s inými externými partnermi, napríklad čo sa týka migrácie, dohoda z Kotonu hovorí o dialógu v tejto oblasti, ale ten, kto v novembri bol na samite vo Valete, tam vystupovala Africká únia a nie AKT. Bolo to podľa mňa primerané, pretože to je problém, ktorý sa týka Európskej únie a Africkej únie. Moje pozmeňovacie návrhy e, vyplývajú e, z doterajších e, výsledkov analýz výskumného inštitútu a taktiež varujú pred tým, aby sme sa príliš včasne fixovali na jednu konkrétnu podobu ďalšieho pokračovania týchto vzťahov. A ešte posledná poznámka, čo sa týka vzťahov medzi EÚ a krajinami AKT. O tých diskutujem podrobne, pritom máme v rámci Európskej únie dosť zásadné problémy, a síce Veľkú Britániu, Linda už spomenula eh, dosť zaražajúce rozhodnutie o odchodu Veľkej Británie z únie. Hovoríme tu o tejto dohode, aj keď táto nová situácia v rámci EÚ by mala veľmi priame dopady aj na rozvojovú spoluprácu, ale tiež na obchodnú politiku Tanzánia napríklad sa preto už e, rozhodla, že nepodpíše e, dohodu o obchodnej spolupráci a preto podľa mňa e, zakračujeme priskoro a nemôžeme sa podľa mňa v tejto fáze ešte definitívne rozhodnúť, akú formu spolupráce budeme potrebovať po vypršení dohody s Kotonu. Ďakujem. Yeah, I think we need to... Dôsledky Brexitu bude treba prediskutovať, ale nie na tomto stretnutí, to je príliš zavčasu, na, na jeseň s koordinátormi. Budeme musieť skutočne o tom diskutovať. Teraz e, do stredy budeme mať novú premiérku v Spojenom kráľovstve do stredy e, večera. Pani May ktorá bola za zotrvanie Spojeného kráľovstva v eh, Únii. Teraz pani Sanchez. Gracias, Linda. Ďakujem, Linda. My taktiež ďakujem pánu Nezrovi za odvedenú prácu. Napriek tomu, že taktiež myslíme, že tento výbor by skôr sa mal snažiť o eh, vzťahy s krajinami AKP, ktoré by sa zakladali na eh, rovnosti, pretože tá koloniálna história v podstate viedla e, k novému kolonializmu hospodárskému. Takže mali by sme byť solidárni, vzájomne, vzájomne spolupracovať a taktiež e, by sme mali rešpektovať v rámci tejto dohody ľudské práva a princípy musia byť záväzné, pretože len tak sa dá zaručiť, že dôstojnosť ľudí bude na poprednom mieste v rámci partnerstva vyššie než obchodné záujmy pár osôb. Musíme byť koherentní, máme tam ciele troch rôznych pilierov, ktoré musia byť navzájom harmonizované a nemôžeme dopustiť, aby hospodársky a, komer- a komerčný obchodný záujem podkopával naše rozvojové záujmy. Takže tam treba e, zaručiť koherentnosť týchto troch pilierov, má tam záväzné ustanovenia, aby sa predišlo napríklad e, porušovaniu ľudských práv. Pretože to by mohlo viesť k rôznym stiažnostiam. Okrem toho si myslíme, že účasť občianskej spoločnosti vo všetkých oblastiach budúceho partnerstva by mala byť silnejšia. V žiadnom prípade si nemôžeme dovoliť, aby tam bola e, účasť súkromného sektora e, viac prítomná než občianskej spoločnosti, pretože týmto ľuďom ide o bezpečnosť, o e, dôstojnosť a niekedy len o prosté prežitie. Takže musíme zaručiť, aby obchod, ktorý bude prebiehať v rámci tohto partnerstva, bol spravodlivý, udržateľný, aby slúžil ľuďom a aby nebol len pre zisk tých ako obvykle. Potrebujeme tam a teda záväzné doložky v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv a udržateľným rozvojom. Taktiež musíme zabezpečiť dodržiavanie sociálnych a environmentálnych štandardov. Taktiež je treba zaručiť udržateľnosť dlhu a podporu demokracie v, členských eh, pardon, v štátoch, aby sa mohli sami slobodne rozhodovať pretože pokiaľ toto takto neurobíme, tak prepasieme ďalšiu príležitosť a zase budeme postupovať e, poučujúcim spôsobom ako obvykle e, vzťahom medzi štátmi juhu a severu. Ďakujem. Hlási sa niekto? Ak nie, dáme slovo Európskej komisii a EAS, e pán Mateo Gojet a potom Kristín e, de Peron sa EAS. Ja sa volám Guntuns, eh, eh, riaditeľstvo TG Devko. Ja chcem na úvod eh, poďakovať výboru DV a pánu Noizerovi za túto iniciatívu a za návrh správy. Komisia to veľmi víta, Načasovanie je totiž veľmi vhodné, pretože teraz dokončujeme a čo skoro chceme e, zverejniť hodnotenie dohody z Kotonu. E, mala by e, byť zverejnená v priebehu nasledujúcich dní. Tým odpovedám na otázky zelených. A dúfame, že takisto čo skoro dokončíme posúdenie vplyvu. Tam je niekoľko možností pre do budúcnosti, ktoré analizujeme z hľadiska e, kritérií e, posúdenia e, vplyvu a pán komisár už predtým, pán komisár Mimica už o tom hovoril, že v novembri sa schvália tie predstavy do budúcnosti. Takže načasovanie toho, čo robíte, je veľmi užitočné, lebo to zapadá do súčasnej práce komisie. No a pozbudivé je aj to, že vaša argumentácia je podobná ako naša, to znamená konvergencia mm, využívania e, e, konvergencia postojov medzi e, komisiou a parlamentom je vždy pozitívna No a pokiaľ ide o ten obsah ako taký, AKT, kotonu, to nie sú azda témy, ktoré e, veľmi lákajú pozornosť verejnosti. Ale e, ide o naše vzťahy s Afrikou, Karibskou oblasťou a Tichomorím a to si zasluhuje našu pozornosť e, a samozrejme je to dôležité z hľadiska novej definície budúcich vzťahov a o tom sa hovorí v správe, tam sa porovnáva so situáciou v 90. rokoch, keď sme začali rokovania a prípravu na kotonu, ale medzi tým sa globálny kontext zásadne zmenil. V každom prípade sme oveľa viac na sebe od seba závislí a to samozrejme platí aj pre um, Afriku, pretože čo sa deje v Afrike veľmi ovplyvňuje Európu a vidíme aj iné problémy, ako je zmena klímy. To je niečo, čo má cezhraničné dôsledky a ovplyvňuje bilaterálne vzťahy. My teda skrinujeme, e, hodnotíme naše vzťahy s e, krajinami AKT a to v svetle týchto nových problémov. A pokiaľ ide o závery, no už ešte to nie sú úplne závery, lebo to treba ešte stále vyhodnotiť. V každom prípade e, treba e, prehodnotiť to partnerstvo. V žiadnom prípade teda nie tie, tie právne ustanovenia, tie eky, ktoré už platia 10 ročia, ale zlepšiť e, partnerstvo a to podstatne. V prvom rade tým, že budeme identifikovať priority v globálnom rámci, potom rámec SDG, samozrejme v nadväznosti na európsky konsenzus, na ktorom takisto sa pracuje. Toto sa musí odraziť všetko modernejším spôsobom v tom novom partnerstve. E, a zároveň treba e, budovať na tých 5 e, P, ako to naznačil pán komisár. A E, zároveň určite e, chceme definovať, e, kto sú naši partnery. Tu vlastne už ideme za rámec vlád v porovnaní s Kotonu a definujeme silnejšiu rolu pre občianskú spoločnosť a samozrejme snažíme sa zistiť, ako môžeme pokročiť v tomto partnerstve aj z hľadiska vašich analýz. To znamená, malo by to byť politické partnerstvo vychádzajúce z politického dialogu s cieľom dosiahnuť konkrétne výsledky v teréne. Takže e, má to byť e, v každom prípade právne záväzný rámec, po prvé, a po druhé, treba oveľa viac zdôrazniť regionálne aspekty. To znamená, E, jednoznačne sa tie regióny Karibský a Tichomorský a najmä Afrika e, stali e, významnejšími. To sú tie tri stavebné bloky, sadek a podobne, takže to treba všetko zohľadniť v novom rámci. A, tým, a toto môžeme zvládnuť pomocou princípu subsidiarity. To znamená, Máme celý rad ambícií, treba stanoviť na akej úrovni, či na regionálnej, štátnej alebo nadnárodnej sa to bude e, riešiť. Myslím si, že to je zatiaľ z strany komisie všetko. Ďakujem vám. Myslím, že v komisii je ohľadom tohto e, konsenzus. Kristín de Peron, e, prosím, máte slovo. EAS. Ďakujem, pani predsednička. Ja môžem byť veľmi stručná, pretože súhlasím so všetkým, čo povedal zástupca komisie. My sme na tom úzko spolupracovali, ale v každom prípade vďaka pánu Nojzerovi a e, výboru e, všetkým e, tieňovým spravodajcom a politickým skupinám za podporu. E, politický dialog je v tomto kontexte veľmi dôležitý a pre nás je e, dôležité e, to, že dialog o článku 8 e, a 96 pokračujú a ten článok 8 je oveľa širší než článok 96. myslím, že sa tu v politickom dialogu dosiahol veľký pokrok. Máme pred sebou ešte niekoľko rokov, kým e, sa nám e, podarí nastoliť e, ten nový vzťah s krajinami AKT, ale už teraz sa ten politický dialog zlepšuje a my v EAS sme už robili veľa práce pri hodnotení toho, čo, ako, ako vnímajú ten dialog naše delegácie v jednotlivých krajinách, či ten dialog funguje, nefunguje. O tom sme diskutovali aj v pracovných skupinách na rade. Prebehli, e, prebehla verejná konzultácia a tam z toho vyplynula e, veľká potreba zapojenia občianskej spoločnosti. Sme pripravení predložiť návrhy, hneď ako prebehnú konzultácie a diskutujeme s členskými štátmi um, a budeme diskutovať aj teraz na jeseň, ako ten dialog zlepšiť. A určite vás o tom radi budeme neskôr informovať, pokiaľ vás to bude zaujímať. E, vzťah e, s regiónmi je e, v každom prípade veľmi kľúčová otázka, ako aj globálne výzvy, ktoré sa neustále menia a budú meniť. Pre nás je v tomto prípade dôležité udržiavať veľmi úzky dialog s našimi partnermi, e, či už sú to krajiny AKT, regionálni hráči alebo jednotlivé krajiny. E, na to, aby sme mohli doladiť podrobné návrhy bez dialogu, by to nebolo možné a pán komisár Mimica to niekoľkokrát e, podčiarkol, e, že je to jednoducho proces dialógu, ktorý e, predchádza rokovaniam. AKT mali v Port Morsby svoj vlastný summit a veľa týchto krajín požadovalo e, subsidiaritu, proporcionalitu a komplementaritu pri budovaní vzájomných vzťahov. Takže aj tieto krajiny, ako vidíme, veľmi veľa uvažujú o komplementárnosti a o regionálnych vzťahoch a, čo e, má význam a hodnotu e, v rámci celej skupiny a spolupráce. Ďakujem vám. Pán Norbert Neuser. Ja, <clears throat> vielen Dank nochmal für die Ďakujem ešte raz za tieto vyjadrenia. Myslím, že ak sa do veľkej miery zhodujeme v tomto našom eh, výbore, našou správou s komisiou, a ak teda parlament a komisia sa natoľko zhodujú, myslím, že to je veľmi pozitívne. Eh, videnie globálny kontext sa zásadne zmenil, aj sa naďalej mení a európsky kontext sa teraz krátkodobo eh, zmenil vďaka teda respektíve z úvodu hrozby Brexitu. Isté, že to sa nedá automaticky hneď zapracovať. Myslím si, že správa je dostatočne otvorená na to, aby zohľadnila aj tieto nové situácie. Isté, že bolo by pekné, ak by sme vyhodnotenie komisie už mali k dispozícii, ale myslím, že práve aktuálna situácia nám jasne ukazuje, že aj bez tohto hodnotenia musíme dospieť k jednoznačnému spoločnému stanovisku parlamentu a komisie, pretože a to ukázali prípravné práce na našej správe. Niektoré členské štáty majú veľmi kritický postoj a ak my sa dokážeme zhodnúť, parlament a komisia, ak budeme vystupovať jednotne, myslím, že to môže byť prospešné e, pre budúce vzťahy krajín AKT s Európskou úniou. Ešte, čo sa týka partnerských vzťahov, To je jasná požiadavka z našej strany. My nadalej trváme na tom, aby boj proti chudobe a udržateľný rozvoj boli stredobodom pozornosti a tiež politický dialog, že chceme posilniť. A keď teraz počujeme, že by sa nemalo vyčkávať, kým e, bude uzavretá aj následná dohoda, ale že už teraz by sme mali zlepšiť politický dialog, e, tak e, to veľmi vítam. Dúfam teda, že aj ostatní, aj ja môžeme byť spokojní s tým, čo sme dosiahli. A ešte na záver také upozornenie, ktoré som si vypočula, ak Čína alebo USA alebo Rusko takúto dohodu ako dohodu z Kotonu by mali k dispozícii, rozhodne by ju využili a to o mnoho viac. Ďakujem. A aj by nepokračovali ďalej. Ďakujem. Ďakujem. E, máme už e, kompromisy e, pre pozmeňovacie návrhy. Chcem poďakovať sekretariátu za vynikajúcu prácu. 21. augusta sa bude hlasovať a vďaka sekretariátu už máme dosť podkladov. A teraz bod číslo 10, udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl, návrh stanoviska pre výbor pre rybolovnú politiku a týka sa to E, nariadenia o udržateľnom e, riadení e, vonkajších rybárskych flotíl. Maria Hojbuch je spravodajkyňou. Ďakujem za slovo, Linda. Nuž, prečo sa vôbec prepracováva toto nariadenie? Spoločná rybárska politika, rôlna politika Európskej únie bola reformovaná v roku 2013 a teraz už má určité ustanovenia ohľadom externých aspektov rybolovnej politiky Európskej únie. Takže tam sa podporuje prístup, e, ktorý by zachovával e, ekologické aspekty a rybárske aktivity Európskej únie mimo vôd Európskej únie by mali prebiehať na rovnakých štandardoch a princípoch ako v rámci e, našej spoločnej rybolovnej politiky na našom území. Naše flotily nezávislé na tým, od toho, kde lovia, by mali byť e, kontrolované a taktiež udelovanie povolení rybolovným flotilám e, tretich štátov, ktoré lovia v naši vodách, taktiež boli podľať rovnakým princípom. No a na medzinárodnej úrovni teda je potrebné prepracovanie súčasne platných ustanovení. Máme tam medzinárodný e, akčný plán FAO k e, zamedzeniu neregulárneho, nenahláseného a neregulovaného e, rybolovu. A taktiež tu máme usmernenia ohľadom teda štátov, ktorým prináležia flotily. Takže ustanovenia z roku 2008 platili len pre určitú časť európskej flotily, ktorá lovila e, mimo vôd Európskej únie. Potom tam boli samozrejme e, ustanovenia ušetrené v rámci bilaterálnych dohôd, teda súkromné dohody tam boli, ktoré boli uzatvárané v prípade, že neexistovala žiadna dohoda na európskej úrovni. Napríklad v Afrike je s Tanzániou, s Madagaskarom a s Keniou uzavretá takáto dohoda a flotily pod e, vlajkou Európskej únie. Tí sa, teda, týchto plavidel sa e, týkajú tieto ustanovenia v, e, v súvislosti s každým typom rybolovu. A Komisia to navrhuje určité zlepšenia, napríklad tým, že sa zavedú rovnaké podmienky a pravidlá pre všetky plavidlá e, európskej flotily musia plniť určité kritéria, aby dostali povolenie k lovu. Sú tu dve dôležité kritéria. Po prvé, okrem iného, nemôžu alebo lode, ktoré dostali ľudí, eh, ktorí dostali nejaké potrestané sankciami, pretože tam došlo k nejakému vážnemu porušeniu, tak už dostanú povolenie k rybolovu. No a po druhé, členský štát musí mať k dispozícii eh, informácie od majiteľov lodí, ktoré potom musí aj vyložene preskúmať a lode, ktoré musia loviť so súkromným povolením, musia predložiť vedecký posudok, z ktorého vyplýva, že plánované aktivity sú udržateľného charakteru. A taktiež sú tu aj obmedzenia, e, preto aby e, plavidlá flotily EÚ mohli byť prevádzkované pro podnikmi z tretich krajín. A toto, tieto pravidlá sa budú týkať všetkých eh, plavidel, ktoré majú povolenie k rybolovu, aby sa dosiahla transparentnosť. Je dôležité, aby všetky plavidla EÚ, ktoré lovia mimo vôd EÚ, taktiež podľahali princípom udržateľnosti a environmentálnym štandardom. A preto by Európska únia mal mať lepšie možnosti dohliadať na aktivity týchto plavidiel. Takže bude mať transparentnú databázu, sa zaručí aj riadna kontrola nad aktivitami týchto plavidiel. Toto nariadenie prispieva k boju proti ilegálnemu, deregulovanému a um, neregulárnemu eh, rybolovu a preto by sme ho mali podporiť. Čo sa týka konkrétnych e, e, procedurálnych aspektov, tie ešte nie sú riadne e, dovysvetlené, avšak myslím si, že to veľmi dobrá, chválihodná iniciatíva. Možno pár pozmenujúcich návrhov bude treba, aby sme doladili určité aspekty návrhu pre zmeny nariadenia. Poprvé, cieľ udržateľnosti. Hovorí sa tu o tom, že nám ide o záujem rozvoja, avšak neodvolávame sa tu vyloženie na cieľ udržateľného rozvoja. Takže tu sme taktiež e, skoncipovali pozmeňujúce návrhy. Po druhé, je to, je to e, koncepcia tých nadbytočných e, rybných alebo rybárskych rezerv. Toto znamená, že by sa mali chytať len, alebo loviť len e, ryby len vtedy, lebo len takým spôsobom, alebo len vtedy, pokiaľ ich e, štáty, to, ktoré majú to pobrežie, nelovia, pretože možno to nemajú prostriedky alebo vybavenie. A aby európska flotila nelovila ryby, ktoré e, pomáhajú miestnemu spoločenstvu e, k obžive, alebo napríklad e, remeselníkom, prípadne ženám. No a ďalej sme prispeli ďalším pozmeňujúcim návrhom. Tam ide o, zmena, o zmenu vlajky plavidla v rámci Európskeho dohovoru je možné zmeniť vlajku, pod ktorou sa plaví tá loď na vlajku tretej krajiny a potom sa táto vlajka dá zmeniť naspäť na vlajku Európskej únie. A týmto chceme bojovať proti e, nekalej hospodárskej súťaži. Komisia sa snaží zakázať e, tieto praktiky. Je treba urobiť ešte viac, potrebujeme prísne pravidlá. A Ide tam o obmedzenie na 24 mesiacov, to si myslím, že je trochu krátke obdobie, takže toto ušetríme v rámci našich pozmeňujúcich návrhov. Teraz máme tu aj kolegov z komisie, z generálneho rýchlostva Máre, takže tí nám možno k tomu povedie viac. Ďakujem. Tenis spravodajca je pán Ponga. And then, um, Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne. Len dve poznámky, jednak k postupu a jednak k obsahu tejto správy. Čo sa týka postupu, eh, ľutujem, že toto stanovisko sa nevzťahuje len na rozvoj niektoré techniky, rybolovu e, spadajú do právomoci výboru pre rybolov, nie e, do právomoci nášho výboru, e, nie do nášho výboru. Myslím, že by sa mal dodržiavať interný postup a tiež by sa mal dať priestor obom expertným výborom. A teraz čo sa týka obsahu, tento návrh by nám mal umožniť lepšie kontrolovať činnosti našich flotil, ktoré lovia mimo našich vôd či už je to v rámci dohôd o udržateľnom rozvoji, súkromných licencií e, v zámorských e, územiach alebo e, v regionálnych organizáciách rybolov. Podľa mňa je to dobrý návrh. Ešte by som chcel dodať, že by stálo za to, aby sme si pripomenuli princíp koherentnosti politík s cieľmi rozvoja, ako aj širší rámec, ktorý bol minulý rok schválený pre oblasti rozvoja. Tam sa zohľadňujú aj cieľe udržateľného rozvoj a predložím v tomto smere dva pozmeňovacie návrhy. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Um... Pán Frunzulika. Ďakujem. Hovorili sme to o urgentných veciach na zajtra, na zajtrašie hlasovanie. Dobre, pani, pani predsednička, ja vítam že prichádza revízia nariadenia z 1006 z roku 2008. Musíme zaručiť hospodársky, sociálne a politicky udržateľné využívanie morských zdrojov. Táto, toto prepracovanie nariadenia o, povo- o povolení k rybolovu má teda e, zapracovať e, nové nové aspekty súčasnej situácie, zatiaľ nie je umožnená identifikácia všetkých eh, plavidiel flotily EÚ, ktoré lovia v zahraničných vodách. Musíme toto zmeniť. Ustanovenia súčasného nariadenia neumožňujú účinné transparentné monitorovanie a to z toho dôvodu, že tie ustanovenia sú nepresné a že tam nie sú riadne rozdelené právomoci medzi jednotlivé úrovne správy a taktiež tam chýbajú určité konkrétne princípy a pravidlá a toto ohrozuje udržateľný rybolov a taktiež to medzi, poškodzuje medzinárodnú reputáciu Európskej únie a to musíme zabrániť. Toto nariadenie musí mať pozitívny dopad na všetky krajiny, ktoré dali Európskej únii povolenie vykonávať rybolovné aktivity vo svojich vodách a musíme prispieť k lepšiemu globálnemu manažmentu rybných zdrojov. A taktiež by mali byť e, posilnené kontroly na plavidlách, ktoré sa plavia pod vlajkami jednotlivých štátov. Ďakujem. Mám tú otázku, možno, to vie, mi odpovie Maria Hojbuch alebo komisia. Nie som expertka na nariadenie o externom rybolove, ale ako to vyzerá so zamestnávaním ľudí na týchto plavidlách? Hovorili sme o tom, že pokiaľ, to, pokiaľ je tam personál z tretich krajín a pracuje na plavidlách EÚ vo vodách tretich krajín, tak to nepodlieha žiadnej regulácii. Tí ľudia sú vykoristovaní. Ako je to? Viem, že už sme to v minulosti riešili. A mňa veľmi šokovalo, že aj často aj ľudia, ktorí pracujú na trajektoch, nie sú, že sa len nevzťahuje európska legislatíva alebo sú tam určité právne medzery. A keď sme e, reformovali rybárstvo, tak sme hovorili o týchto témach. E, vyriešilo sa to? Je to pokryté v nejak, niektorom z nariadení? Viem, že možno to otázka financovania. Určite by tam mali byť stanovené nejaké minimálne štandardy komisia. A máme tu za komisiu pani Amado za Digimare. A ešte kolega z Digi Devco, neviem, kto chce hovoriť prvý. Digi Mare. Ja som Anna, ja som Anna Rivert z Digi Mare. Ďakujem spravodajcovi, spravodajkyni za túto správu. Určite to prispieva k tomu celému procesu schvalovania návrhu ohľadom e, udržateľného manažmentu alebo riadenia externého rybolovu. Môžem, môžem sa vyjadriť k súčasnej situácii a potom sa vyjadrím ešte k vašim otázkam. Viete, že 15. februára sa konala Rada ministrov a tam Ministri vo všeobecnosti uvítali náš návrh, ale taktiež vyjadrili určité obavy v súvislosti s dotočnou administratívnou záťažou, ktorú prináša tento návrh, taktiež e, hovorili o rôznych autorizačných procesoch, hovorili teda o tom, že to priniesie veľa práce. Takže od februára sme v rámci šiestich rôznych pracovných skupín na technickej úrovni na rade pracovali na tejto téme aby sme tie ustanovenia zjednodušili, objasnili, aby bol taktiež jasný rozsah pôsobnosti, aby sme to prispôsobili základnému nariadeniu o rybárskej politike, pretože tento návrh hovorí o udržateľnom rybolove, ale ide tam aj o boj proti neregulovanému a nelegálnemu rybolovu, tak aby naše situácia v našich vodách bola udržateľná Taktiež sme spoločne s predsedníctvom pracovali na tomto texte, taktiež zastupcami členských štátov. Mali sme eh, alebo boli sme požiadaní o rôzne údaje v súvislosti s výlomy, s plavidlami. Bolo, boli to celé dve prílohy. Máme mnoho údajov k dispozícii, takže môžeme si tu všetky údaje vybrať, údaje, ktoré boli od nás požadované. Takže údaje a tá administratívna práca, ktorú musia odvádzať správne orgány členských štátov, všetko to bude jednoduchšie. Samozrejme sú tu žiadne princípy tohto dôležitého návrhu. Taktiež 15. júna sme sa stretli na Koreperi a tam delegácie a predsedníctvo v všeobecnosti sa stavili na návrhu pozitívne, dosiahli sme určitý pokrok. Predsedníctvo zaslalo rade listom vyzýva vytvoreniu všeobecného prístupu na základe kompromisného textu predsedníctva. Tento prístup bol odsúhlasený 28. júna na rade, takže iba pred pár týždňami. 28. júna Členské štáty uvítali zaznamenaný pokrok a teraz sú tie postupy harmonizované oveľa jednoduchšie, ako som povedala, požadované údaje také, že boli dodané e, podmienky na podávanie správ sa predtým prekrývali s inými medzinárodnými ustanoveniami a záväzkami napríklad a v rámci toho s krajinami. Všetko toto bolo objasnené. No a tieto záväzky si neprotirečia so žiadnymi doteraz platnými záväzkami. Takže je tam konzistentnosť a taktiež sme tam vložili nové ustanovenia. V tom návrhu to nebolo úplne jasne napísané, takže bolo treba to dovysvetliť. Máme tzv. severné dohody. To sú dohody s krajinami ako Farské ostrovy, Norsko a tak ďalej v severnej časti Atlantického oceánu. Takže takto to vyzerá. Rada sa dohodla na všeobecnom prístupe a diskusie s Európskym parlamentom už začali, teda dnes, ešte sme boli vo výbore pre eh, rybolov. No a potom po letnej pauze sa bude pokračovať. Čo týka vašich otázok, tak tým sa vyjadrím a potom poviem ešte pár všeobecných vecí. Tomu, čo povedala pani Hojbuch, o 24 mesiacov ohľadom zmeny zastaví plavidla. Tak toto je v súlade s, no, s základným nariadením pre rybolov, ktoré pochádza spred pár rokov. Tam máme článok 31 alebo 9, kde sa hovorí o tejto špecifické problematike zmeny vlajky plavidla a tých 24 mesiacov už je tam stanovených. Takže my v podstate v rámci tohto nariadenia sme to iba zosúladili so súčasne platnými pravidlami, aby to bolo konzistentné. Takže vtedy, keď sme sa dohodli na základom nariadení, tak sme si mysleli, že 24 mesiacov je dosť dlho, aby sme zabezpečili rešpektovanie pravidiel v súvislosti s eh, udržateľnosťou Každé plavidlo, e, ktoré chce sa plaviť mimo e, vôd e, Európskej únie, musí splňať určité požiadavky a toto povolenie sa vydá pre také plavidlo len vtedy, keď sa splňa určité kritéria. A to je pomerne náročné, E, pretože sú tam e, rôzne podmienky, napríklad, e, že v poslednom roku to plavidlo nesmelo spáchať nejaký závažný priestupok, musí mať svoje identifikačné číslo platné a podobne, takže je tam celý rad podmienok, ktoré treba splniť. A pokiaľ ide o, o E, otázku pracovných e, práv vo flotilách e, Európskej únie. Tie európske lode musia spĺňať medzinárodné právo a pracovné právo. To znamená lode, ktoré sa plavia pod európskou vlajkou a príslušný členský štát musí zabezpečiť, že E, sa e, vlastne na palube takého plavidla budú održať e, pracovnoprávne predpisy príslušného členského štátu. No, takže to bolo pomerne obsiahle vysvetlenie z DG Devco. Pán Knot, ďakujem. Ja som z DG Devco a dnes tu zastupujem toto generálne riaditeľstvo ja nebudem zachádzať príliš do podrobností, e, pretože to, túto tému má e, najmä na starosti Digi Mária, moja kolegyňa poskytla veľmi dobré vysvetlenie, ale ja chcem zdôrazniť najmä to, že toto nariadenie je e, kompatibilné s rozvojovou politikou Európskej únie a dokonca k tejto politike prispieva, lebo je tam veľa prvkov, e, ktoré my chceme podporovať v rámci rozvojových politík. Ďakujem vám. Myslím si, že je to v každom prípade zlepšenie e, v porovnaní s, s predchádzajúcimi e, režimami. Marian? Len naozaj veľmi stručne na Margo slov pána Pongu môžem povedať. Vy ste hovorili o politickej koherentnosti Politika rybolovu veľmi úzko súvisí s rozvojovou politikou a preto si myslím, že to môžeme vnímať aj v širšom kontexte a, a zohľadniť niektoré aspekty aj je z pohľadu nášho výboru pre rozvoj. Áno, ďakujem. Termín pre pozmeňovacie návrhy je streda 30. júla na poludnie, pokiaľ ide o túto správu. A posledný bod dnešného programu 11. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a vládou Kúkových ostrovov. Pán Ponga má slovo. La présidente, je vais vous présenter brièvement Chcel by som vám stručne, veľmi stručne predložiť e, túto e, dohodu, ktorá sa týka partnerstva v odvety udržateľného rybárstva medzi EU a vládou Kukových e, ostrovov. Ide tu o štyri členské krajiny, najmä e, španielskí rybári, ktorí majú štvoročné povolenie loviť e, v, povodách vodách okolo Kukových ostrovov 735 tisíc eur e, e, je suma za dva prvé roky a 700 tisíc eur e, za ďalšie dva roky. Toto je poplatok. 300 tisíc eur sa vyčlenuje na podporu rybolovu, udržateľného rybolovu v okolí Kukových ostrovov. A to spadá do 11. cieľa. Taktiež s tým súvisia aj prístupové práva, ktoré e, získavajú európsky e, rybári. Všetky nové kritériá, ktoré stanovuje e, dohoda, najmä čo sa týka zachovania zdrojov, taktiež zodpovedného lovu, uzrotilného lovu, dodržovania ľudských práv, demokratických princípov, princípov právneho štátu a transparentnosti. Táto dohoda je dôležitá, pretože umožňuje Európskej únii presadzovať princípy uzrotilného rybolovu v regióne Tichomoria. Odporúčam teda kolegom odobriť uzavretie tejto dohody. Ďakujem. Ďakujem. To bolo veľmi e, jasné a takisto jasne, jasne podané. E, pán Ponga, e, ďakujem pekne. Teraz pán Fonculica a ja navrhujem kolegom, aby podporili tento návrh uzavrieť dohodu. Bude mať totiž pozitívne dopady na zachovanie zdrojov. Sponsible. Zodpovedný a udržateľný rybolov a e, dodržiavanie ľudských práv, demokratických princípov a štátneho e, e, právneho štátu E, takže e, finančné príspevky e, budú príspevkom pre udržateľné, zachovanie udržateľného rybárstva okolo Kukových ostrovov. Nikto ďalší sa nehlási o slovo? Maria? Nie, len veľmi stručne. Ďakujem pánu Pongovi. My s jeho správou môžeme súhlasiť. Dobre? Fiona Hub, Digimare a pán Žera Trišo eh, z Devko. Môžete sa stručne vyjadriť eh, Digimare? Myslím, že najskôr vy, lebo chcete odísť. Áno, ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj pánu Pongovi za návrh stanoviska, ktoré komisia môže plne podporiť. Chcem len počiarknúť význam eh, tohto, tejto novej dohody o udržateľnom rybolove, Um, dôležitosť pre Európsku úniu, lebo to uh, únii dáva uh, prístup k úplne novým loviskám, mm, umožňuje uh, to zvyšovanie produktivity a už to zvyšilo produktivitu, zvyšilo produktivitu v posledných rokoch a v podstate to rozširuje rybolovné možnosti v danom regióne, lebo tá pôvodná dohoda vypršala už minulý rok, takže môžeme naďalej byť prítomní v tomto regióne. A takisto to posilňuje pozíciu Európskej únie v rámci komisie pre západný, západné a východné Tichomorie, e, pretože tam nie sme e, Mm, zastúpení len ako pobrežné štáty, ale ako aj rybolovné štáty, takže e, to chcem zdôrazniť. A samozrejme, my plne súhlasíme s návrhom stanoviska. Ďakujem opäť e, spravodajcovi DigiDevko. Ďakujem veľmi stručne. E, pán Ponga hovoril o tých Množstvách, ktoré sú väčšie než ten 11. cieľ a pre nás je to dôležité na udržanie pozície EÚ a e, v podstate na udržanie pozície vo vzťahu k e, Kukovým ostrovom. Ďakujem. Ďakujem, pán Ponga. Chcete niečo dodať? Nie, je to jasné. Takže vám ďakujem. A pozme, 14. E, júla 14, 14. júla na a e, poludne a 31. E, augusta sa bude, 31. júla sa bude hlasovať. Ďakujem vám.